Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno prajem všetkým, dámy a páni. Mohli by sme začať, prosím? Áno, ďakujem. Že ste všetci prišli. Toľko členov výboru REGI po včerajšom zasadnutí. Je to naozaj pôsobivé. Ďakujem vám. Začíname hlasovaním a to konkrétne stanoviskom, ktoré pripravil, pripravila naša kolegyňa Konstanca Krel. Je to finančné pravidlá, ktoré rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet únie. Trvalo to dosť dlho pripraviť takéto stanovisko. Je tam veľa pozmenujúcich návrhov a mali sme toľko stretnutí tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne spravodajkyni. Chceli by ste, pani Král, sa k tomu vyjadriť? Áno, ak dovolíte, len dve vety, naozaj veľmi stručne. Vy ste povedali, pani predsednička, že to nebolo úplne jednoduché dopracovať sa k tomuto stanovisku, pretože je tam mnoho prierezových oblastí s výbormi pre rozpočet poštovú kontrolu. Chcem sa poďakovať naozaj všetkým, ktorí spolupracovali, tými spravodajcom, ale aj našim kolegom, zamestnancom, politickým poradcom a naozaj osobitne sa chcem poďakovať za podporu sekretariátu. Naozaj e, to bola vynikajúca spolupráca a naozaj napriek časovému tlaku, tak sme boli vystavali, napriek tomu sme teraz výborom, ktorý je prvý, ako prvý schvaluje svoje stanovisko. Myslím, že toto je dôležitý príspevok z našej strany, ale, a tu chcem apelovať na kolegov, ale musíme dávať pozor na to, čo sa teraz bude diať v výbore pre rozpočet, aby tam niektoré z našich vecí znova neboli nejakým spôsobom zmenené, teda ich hlasovanie by nebolo diametrálne odlišné od toho nášho, čiže musíme naozaj byť naďalej obozretní a kolegovia budú naďalej eh, takí aktívni, ako boli aktívni počas vypracovania stanoviska, tak eh, som si chcel, že to dobre dopadne. Ešte raz ďakujem všetkým. Thank you. Thank you very much. Ďakujem vám. Ďakujem. Chcem podať informáciu poslancom. Dnes pani Krell navrhuje štyri veľké kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú rozličných častí textu. Vychádzajú z dohôd, ktoré sme dosiahli počas stretnutí spravodajkyni a jej poradcov. Z časti je to o tom, ako budeme dnes hlasovať. Bude to komplikované hlasovanie. Pokúšam, pokúsim sa nehovoriť rýchlo, ale pomôžte mi, ak by som začal robiť nejaké chyby. Začíname hlasovaním. 83, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Teraz preskakujeme až na kompromis číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Teraz sa presúvame až na 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Pozmenujúci návrh kompromisný dvojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 116. Nie, ospravedlňujem sa rečnička 120. Hlasujeme k 120. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Teraz 121. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 122. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 114. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Teraz pozmenujúci návrh 141. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý zamietnutý. Pozmenujúci návrh 157. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 158. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 159. Nie. Ospravedlňuje sa predsedajúca. Tie sú identické 160. Kto je za? Proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutý. 184. Pozmienujúci návrh 184. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 185. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 188. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 191. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 192. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Prechádzame na pozmenujúci návrh 193. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 197. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 198, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Teraz 201 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 210, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 221, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. A teraz pozmeňujúci návrh 222. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 226. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 227. Kto je za? Proti? Zdržiavajú sa? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 231. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 232, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 233, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 235, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 236. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 237. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 240. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa hlasovania? Toto si overíme elektronicky. 240. Hlasujeme elektronicky. Začnite hlasovať, prosím. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pokračujeme návrhom 241. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 233. Kto je za? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 243, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 245, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 247, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 248, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 251. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 261. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 262 s ústne predloženým pozmeňovacím návrhom. Je niekto proti? ústnemu? Nie. Tak hlasujeme spolu s ústne predloženým návrhom. 262, kto je za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na návrh 268. Je to tak? Áno. 268. Here it is. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> They are going to go with 269. In favor? Za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Amendment 270. kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Teraz 271. Máme k nemu ústne predložený návrh. Pán Buda, chcete niečo povedať? Nie? Niekto je proti ústnemu? Nie? Ak nie, hlasujeme o 271 s ústne predloženým návrhom. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Prechádzame na návrh 27. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Teraz návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. A teraz kompromis 4. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A teraz prechádzame na 31. Kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 33. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 38. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 4 je bezpredmetný. Ospravedlňuje sa predsedajúca. 69 za, proti. Kto sa zdržiava? Nie, tento je tiež bezpredmetný. Ospravedlňujem sa. Poďme na to ešte raz, hovorí pani predsedajúca. 77. Hlasujeme o 77. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh. 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 79, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnutý. 80 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutý. 81 bezpredmetný, takže 82. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom znení elektronicky. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Končím hlasovanie. Toto stanovisko je prijaté. Blahoželáme pani Krell. Ďakujeme vám za to, že ste s takýmto zložitým hlasovaním sa dobre vysporiadali. Pokračujeme e, ďalšou správou. Je to správa o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti. Pani Tomášič. chcete niečo povedať? Nie? Ďakujeme. Takže začíname hlasovať. Začíname pozmenujúcim návrhom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. Pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme elektronicky. Hlasujeme o 5 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 5. Pokračujeme návrhom 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to opäť elektronicky. Hlasujeme o šestke. Hlasujte prosím elektronicky. The vote is closed. Končím hlasovanie prijatý. Je mi ľúto, nevidela som dosť rúk. E, Pozmenice návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím si, že je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 8 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatý. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatý. Pozmenujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatý. Kompromis 2, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatý. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijatý. Prechádzame na návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Teraz pozmeňujúci návrh 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 41. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý návrh 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý návrh. Kompromis 4. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 48. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 49 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Myslím si, že je to prijaté. 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 44, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. A pozmenujúci návrh 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Teraz návrh 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme elektronicky. 64. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijatý. Návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 71. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 87. 87. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 89. Kto je za? Kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. Návrh 92, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. A teraz záverečné hlasovanie o takto pozmenenom znení. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Blahoželám pani Tomašič. A ďakujem veľmi pekne. Chcete niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som najprv nechcela hovoriť, pretože som nemala dosť času, ale teraz vidím, že máme ešte niekoľko minút. E, chcem všetkým poďakovať. Bolo to vynikajúce pracovať s tieňovými spravodajcami. Vidíte, že keď je niečo veľmi dôležité, je ľahké sa dohodnúť. Ťaháme za jeden povraz. Ďakujem všetkým. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. E, ver, veľmi dobre sa nám to podarilo odhlasovať. Aj čas sme dodržali. Mm, a teraz pokračujeme e, v programe zasadnutia. Je to výmena názorov na správu z vlastnej iniciatívy, zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny. Naša spravodajkyňa pani Garcia Pérez dnes si prediskutujeme úvodné myšlienky. V júni odprezentuje návrh správy a potom v septembri pravdepodobne sa bude hlasovať o tejto téme. Takže slovo má pani Pérez a tie spravodajcovia. Nech sa páči, pani Pérez. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Začneme dnes to prvou rozpravou, respektíve prvou výmenou názorov o, tejto, o tomto iniciatívnom návrhu. A ide o demografické zmeny. Je to veľmi dôležitá otázka práve v súčasnosti, keďže to súvisí s budúcnosťou politiky súdržnosti. Je to ozaj veľká výzva, ktorá stojí pred Európskou úniou. Podľa posledných štatistík Eurostatu Eh, vidíme, že Európa starne a v podstate eh, celkovo populácia klesá a narastá eh, počet osob, ktoré majú vek nad 65 rokov. A do roku 2075 predpokladáme, že dôjde ešte k ďalšiemu postupnému zníženiu počtu obyvateľov. A je mnoho takých regiónov, ktoré čelia úbytku obyvateľov a starnutiu obyvateľov. Rumunsko, Bulharsko, Nemecko, Slovensko, Chorvátsko e, zaznamenajú obrovské straty na počte obyvateľov a okrem toho teda z vidieka sa stiahujú ľudia aj do mestských oblastí, ale vieme, že aj na Iberskom polostrove, aj na juhu Francúzska, aj v niektorých ďalších regiónoch sme svedkami tejto situácie. Podľa posledných údajov Národného štatistického ústavu v Španielsku asi polovica španielských regiónov eh, sa nachádza v situácii, eh, ktorá predstavuje ohrozenie súbytku populácie. Napríklad v oblasti Kastílie a Leonu eh, je naozaj situácia taká, že v niektorých častiach územia dochádzajú úplnej depopulácii. A v oblasti náhornej plošiny napríklad e, je, dochádza k takému odľudneniu, že tam e, nie sú dokonca ani niektoré zdravotné e, strediska. Proste, dokonca sú regióny, kde nepoužívajú využívajú mobil ani kreditné karty. Proste je to akoby proste to je všetko dôsledok tej depopulácie. A sú to proste malé komunity žijú v úplnej tichosti a v podstate ich e, ruší <laughs> len hluk e, krídel vtákov. Proste, e, sú proste úplne odrezaní tí, ktorí tam zostávajú. A toto je v podstate dôsledok globalizácie a celkového rozvoja a global, aj technického vývoja. Žiaľ teda, takáto je situácia. A preto je tu pred nami výzva a členské štáty musia riešiť aj tieto nerovnováhy v oblasti demografickej. Toto si vyžaduje veľmi prísny prístup k tomu, aby sa začala pretlačať lepšia politika z hľadiska rovnováhy demografickej. Demografický vývoj v regiónoch predstavuje ozaj veľké výzvy pre Európsku úniu. Čiže jednak hovoríme o znižení <clears throat> hustoty obyvateľov. Práve preto je potrebný model vyváženosti a treba podporovať aj mm, aktivity, ktoré e, smerujú proti tomuto úbytku obyvateľov, predovšetkým z niektorých regiónov. A potom, e, ak sa nekoná, tak e, e, sa dochádza k situáciám, čo som spomínala. Druhý problém je starnutie obyvateľstva. Toto je tiež známy demografický jav, ktorý sa prejavuje v Európskej únii. Je to pomalý proces a súvisí aj s tými zmenami, ktoré sme zaznamenali v oblasti demografie. Tretí problém, alebo výzva, to je znižovanie pôrodnosti a to je dosť drastické naozaj a máme málo detí, málo mládeže a práve aj tu treba zabezpečovať lepšiu situáciu pre všetkým zo strednodobého hľadiska. Ďalším bodom je úbytok obyvateľstva celkový. Toto vidíme, že sa prejavuje intenzívnejšie tam, kde existujú demografické problémy. Je to vážny problém odľudňovania niektorých regiónov a súvisí to aj s migračnými pohybmi a tieto v rámci Európy nie sú ničím novým ani neznámym. V súčasnosti ale je tento proces značne intenzívny. A okrem toho je tu aj ďalšia otázka, a to je otázka rodová. A tie výzvy, o ktorých som hovorila, súvisí, to všetko, čo som povedala, súvisí aj s maskulinizáciou, čiže s väčším dôrazom na mužskú stránku. A potom práve je dôležité, aby v týchto e, odlúčených regiónoch predovšetkým boli ženy prítomné, pretože im sa darí potom lepšie zastabilizovať populáciu. Takže potrebujeme nejakú všeobecnú, celkovú európsku štrat- stratégiu na riešenie tohto demografického problému. A preto je dôležité zahrnúť aj do rozpočtov príslušné rozpočtové kapitoly, ktoré by sa zamerali na tieto politiky, predovšetkým všetkým oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia, informatizácia a tak ďalej a tak ďalej. Takže komisia by mala prijať takú európsku stratégiu, ktorá sa bude venovať celkovo demografickému vývoju a práve treba stanoviť nasledujúce priority. Dôstojný život a pracovné podmienky, ďalej politika, ktorá bude podporovať e, demografický rozvoj Ide o to, aby sa zvýšil prístup e, aj v tých oblastiach a prístup a rozvoj v tých oblastiach, kde bol zaznamenaný úbytok populácie. Treba podporovať základné služby, ktoré by smerovali e, ku sociálnemu štátu. Treba podporovať emancipáciu mládeže, podporovať rodinu a venovať pozornosť osobám, ktoré sú odkázané na pomoc. A treba taktiež podporovať rozvoj nových komunikačných technológií aj vo vidieckých oblastiach. Okrem toho, špecificky sa treba sústrediť na znevýhodnené oblasti. V súčasnosti, ako som už hovorila, poznáme takéto e, oblasti, aj v Európskej únii a dôležité je, aby sa stanovil aj právny rámec pre e, tieto znevýhodnené oblasti. Je potrebné vytvoriť index nových kritérií a premenných hodnot, ktoré sa týkajú práve týchto víziev v demografickej oblasti. Súvisí to teda aj s e, viacerými otázkami, nielen s samotnou hustotou obyvateľstva. Preto je potrebné zvýšiť aj aspekt flexibility vo vzťahu k financovaniu týchto regiónov. Treba využívať eurofondy a týmto spôsobom taktiež budeme môcť riešiť e, tento demografický problém. Napríklad E, sociálny fond a niektoré ďalšie fondy by sa práve na toto mohli lepšie využívať. Bolo by dobré vytvoriť aj špecifický, konkrétny fond, ktorý by sa sústredil práve na integráciu týchto oblastí, kde zaznamenávame tieto demografické problémy, o ktorých som hovorila. Európska stratégia 2020 e, práve poukazuje aj na aspekt demografický a na to, že existujú v Európe regióny, ktoré potrebujú zvýšenú pozornosť. Čiže to si vyžaduje činy v troch kategóriách. Inteligentný rozvoj, inklúzia a udržateľný rozvoj. Pokiaľ ide o viadročný finančný rámec do roku 2020, poukazuje práve aj na tieto demografické výzvy a preto je veľmi dôležité to, čo sme už hovorili, e, alebo spomínali často v tomto parlamente, spolupráca medzi rôznymi nástrojmi, ktoré Európska únia k dispozícii má, e, spoločná poľnohospodárska politika a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko môže mať pozitívny dopad na demografickú politiku. Takže začali sme pracovať už na materiály, ktorý tu z časti prezentujeme o demografickej politike, ale samozrejme som otvorená vašim názorom, veľmi rada sa vypočujem vaše podnety a dúfam, že budúce e, rozpravy a aj schôdze, ktoré sa budú venovať tejto téme, e, nás dovedú k tomu, že e, dospajeme k výsledku ktorý bude pozitívny a budeme môcť v praxi začať uplatňovať tie aspekty, ktoré sa týkajú politiky súdržnosti. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you, thank you very much for your initial talk. Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slova a teraz môžeme pokračovať eh, tieňovými predstaviteľmi. Pán Valkásel, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Teda naozaj Európa sa dnes nachádza v stave šoku vzhľadom na demografické aspekty. Naozaj vidíme, že sú oblasti, kde politika, teda, pardon, kde obyvateľstvo rastie svojim počtom a zase sú regióny, kde zaznamenávame úbytok a starnutie obyvateľstva. Táto správa, ktorá tu odoznela, je správa, ktorú oceňujem a určite je správou na veľmi aktuálnu tému. Spomínali sa viaceré regióny, aj v Španielsku, napríklad Kastília a León, to je práve aj, aj Galícia, Estúria, aj v Castilla Mancha, Aragón, to sú ďalšie regióny, kde zaznamenávame tento jav demografický. Ale samozrejme, je zrejme, že to e, treba riešiť na úrovni celej Európy, pretože týmto celá Európa stráca, keď existujú takéto regióny odľudnené. Politika súdržnosti znamená, že sú tu tieto významné výzvy a treba k ním náležite pristupovať. Už e, v Lani sme žiadali komisiu, aby prišla s nejakým plánom, nejakou cestovnou mapou ktorá by riešila tieto otázky. A napríklad pokiaľ ide o to, čo spomínala rečnička. Dámy a páni, tieto demografické e, zmeny, ktorým e, tu dochádza, na ktoré poukázala aj pani spravodajkyňa, to vedie aj ku stiaženiu poskytovania sociálnych služieb napríklad. Preto treba zabezpečiť eh, dobré prepojenie na tieto vzdialené regióny. Napríklad aj internet do toho spadá. O tom nie je pochyb, že aj vidiek je veľmi dôležitý. Rozvoj vidieka z tohoto hľadiska infraštruktúry je to veľmi dôležité preto, aby sa tam mladí ľudia udržali. A to je nezmierne dôležité pre ekoturizmus alebo aj pre rozvoj elektronického, alebo elektroniky ako takej aj v týchto regiónoch. Proste musíme sa snažiť o revitalizáciu týchto regiónov. Navrhujem, aby sme aj toto zahrnuli do materiálu, pretože E, nejde len o to, aby sme z hľadiska časového zabezpečili ten návrat alebo udržanie populácie v daných regiónoch, ale ide aj o ten e, rozmer e, teritoriálny. A proste je potrebné zachovať aj v týchto vidieckých regiónoch príslušné služby. Nakoniec je nám o sociálny model pre celú Európu, ktorý sa týka generácií aj teritórií. A vyžaduje si tu aj solidaritu medzi generáciami. Treba hľadať aj nové finančné mechanizmy a aj aspekt solidarity treba uplatňovať v náležitej miere. Je potrebné hľadať širokú a koordinovanú odpoveď na súčasné problémy. Vlastne sú to tieto demografické aspekty. A preto, pani spravodajkyňa, chcela by som upriamiť vašu pozornosť aj na to, že naozaj treba poznať konkrétne podmienky a nakoniec určite vy poznáte tie podmienky, ktoré e, hovoria o vašej krajine. A treba hľadať inteligentné riešenia, inováciu. A takéto stratégiu poskytujú spomínaným regiónom možnosti stať sa konkurencieschopnými. A treba aj vysvetľovať občanom, že naozaj Európska únia je schopná vytvárať aj nové pracovné príležitosti a je schopná nájsť metódy na riešenie problémov v súčasnosti aj v záujme budúcnosti. Preto hovoríme o európskej sociálnej agende a o modeli rozvoja, ktorý nevynechá nikoho. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Vidím, pán Poreba sa hlási, aj pán Jakovčič, ďalší spravodajca Tieňovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Dovolte mi, aby som sa stručne zapojil do diskusie. Ja samozrejme sa toto témou zaoberám už 25 rokov. V Chorvátsku ide o centrálnu tému a to sa týka nielen Chorvátska, ale aj iných regiónov EÚ. Mm, Samozrejme, že e, to súvisí hlavne s dvomi aspektami, no a tieto dva aspekty by som sa ja teraz pokusil nejako odprezentovať. Už aj spravodajkyňa ich načetla. Áno, vieme, že dochádza k starnutiu populácie, demografické zmeny v EÚ sú realitou, ale je tu aj e, problém zachovať ten systém, aký v Európskej únii teraz máme, ako taký. Mnohé krajiny stoja pred otázkou, ako zachovať dôchodkový systém, ako ďalej platiť dôchodky. To preto, lebo vlastne podiel staršej populácie e, v celkovej spoločnosti bude čoraz vyšší než tomu bolo v minulosti, dokonca ešte pred pár rokmi. Takže to je naozaj jedna z tém, o ktorej je nevyhnutné hovoriť. A naozaj je potrebné pozrieť sa na konkrétne kroky, eh, aby sme našli nejaké spoločné riešenie tu v EÚ, ako riešiť problém starnutia spoločnosti, ako riešiť problém prežitia dôchodkových systémov. Samozrejme, že dôchodkové systémy sa líšia od krajín k Ukrajine, nie sú úplne identické. Uh, a možno väčšia miera harmonizácie a integrácie, to je tá ďalšia cesta a aj to prepojenie v rámci EÚ v tejto súvislosti bude o to silnejšie keď to budeme riešiť spoločne. No a teraz ten druhý aspekt, to sú tie vidiecké regióny. Ja už sa naozaj roky toto témou zaoberám v Chorvátsku a je to jedna z tých obrovských víziev, ktoré máme. Ja viem, že ale existujú určité riešenia, riešenia, ktoré sa dajú presadiť, ktoré môžu fungovať. Nechcem opakovať, čo už povedala spravodajkyňa, ale v tejto súvislosti existujú určité návrhy, ktorých by bolo možné sa chopiť, ktorých by bolo možné sa ujať. Naozaj neviem, či by sme mali mať nejaký separátny fond, O tom by sme sa snad ešte mohli pozhovárať, lebo už je tu množstvo existujúcich fondov. Dôležité je ale to jadro toho riešenia, či to bude špeciálny fond alebo využijeme tie, ktoré už máme, to nie je podstatné. Dôležité je to, ako sa zmocníme tej témy ako také. Pretože vidiecké oblasti, vidiecký priestor, hlavne v oblasti Stredomoria, podobné problémy ako my majú aj Španieli, Viem, že aj v Taliansku sú konfrontovaní s podobnou situáciou. Každopádne viem, že ten vidiecký priestor uh, E, si vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť, než mu venujeme teraz. No a v tejto súvislosti mám pocit, že tá správa je skoncipovaná dobre, to smerovanie je dobré, diskusie, ktoré prebehli, tiež tomu odpovedali, takže ja dúfam, že nájdeme nejaké riešenie, že budeme schopní na to reagovať. Áno, demografický vývoj ide negatívnym smerom, nemôžeme čakať, že to nejako zvrátiť, nemôžeme mať naozaj rúžové okuliare a teda som si istý, že táto správa nemôže ponúknuť všetky riešenia, ale že to tému načetneme, to je dôležitý pokrok samo o sebe. Ďakujem. Teraz pani Valina, ale tá tu nie je. Niekto ďalší sa, prosím, hlasí e, o slovo v jej mene? Nie? Tak pán Rope? Ani ten tu nie je? Pani Vana, máte vyslovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vystúpim v mene pána Ropeho, pretože mi poslal nejaké poznámky, ktoré v jeho mene odprezentujem. Áno, demografické zmeny dochádza k ním. Asi 1300 regiónov, asi 11 000 obcí EÚ E, členské štáty teda e, starnú, to znamená, že vo vedeckých oblastiach je menej ľudí, e, je tam väčší tlak na sociálne služby a menší potenciál hospodárskeho rastu. Áno, je teda potrebné regulačný rámec zlepšiť, vymeniať si osvedčené postupy členskými štátmi, je potrebné reorientovať šutelné fondy tak, aby posilnili zamestnanosť mimo veľkých miest. Týka sa to aj vodových eh, otázok, rôznych generácií a tak ďalej. Takže kohezná politika sa musí takýmto spôsobom e, zmeniť, e, čiže e, nie len kvalitatívne, ale aj kvalitatívne prínosy projektov je potrebné riešiť otázky sociálnej súdržnosti, hospodárskeho rastu a tak ďalej. Čiže hľadáme tú správnu rovnováhu medzi urbanými a vedeckými oblastiami. To sa tešíme na spoluprácu so spravodajkyňou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Dem, pán Demato, nech sa páči, ako, pani Demato ako ďalšia spravodajkyňa spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno. Toto je téma, ktorá kolegov veľmi zaujíma a Ak dovolíte, ja by som v úvode odprezentovala nejaké všeobecné úvahy. Áno, je potrebné, aby sme naozaj v našej politike demografické zmeny oveľa viac zohľadňovali. To súvisí aj s územnou politikou EÚ. Máme tie najodláhlejšie oblasti, máme horské oblasti a tam samozrejme e, to riziko odlevu populácie je oveľa vyššie a máme aj dôležité socioekonomické výzvy v rôznych oblastiach to samozrejme vplýva na produktivitu, rast, ponuku, či už zdravotných alebo sociálnych služieb, rovnováha medzi vidieckou oblasťou a mestskými oblastiami. Demografická e, otázka sa týka rôznych politik, je to prierezová otázka. Týka sa samozrejme aj sociálneho zabezpečenia, e, plánovania miest, rodovej politiky, rodinnej politiky a tak ďalej. Čiže naozaj by bolo dobré, keby e, sme e, využili odporúčania zo správy, ktorú schválilo plénu minulý rok. Je to správa, správa kolegyne Jotovej na tému horských oblastí. A tam sa teda už hovorí o tých odporúčaniach, zapojenie malých a stredných podnikov, um, polnospodárských podnikov, aby zostali pôsobiť v týchto oblastiach, pretože poskytujú jednak e, zamestnanosť, ale zároveň aj zlepšujú kvalitu života v tejto oblasti. Tieto ale často sú spojené s menšou produktivitou, s vyššími nákladmi, než je tomu v prípade intenzívnych podnikov intenzívneho pomospodárstva, či už ide o živočišnú alebo rastlinnú výrobu. Bolo ešte sú rôzne pilotné projekty, aby sa podporili aj tradičné hospodárske činnosti, polnohospodárstvo, remeslo, aby tieto zostali zachované v oblastiach, ktoré sú postihnuté odľudňovaním. To je teda prvá vec. A teraz druhá vec. My sme v Taliansku mali eh, straž strašné um, zemetrasenia. V poslednej dobe bolo ich viacero v, tom, v tej istej oblasti a teraz hrozí, že ľudia odídu z týchto oblastí. A to nie sú iba horské, horské oblasti. Týkalo sa to naozaj stoviek e, obcí a teraz naozaj sú postihnuté odľudňovaním e, celé údolia, celé údolia. A tu sa naozaj stráca mnohé, aj pokiaľ ide o kultúru. Takže e, musíme myslieť aj na prírodné katastrofy ktoré spôsobujú e, takýto odsun obyvateľstva veľmi rapidný, veľmi dramatický. A musíme sa vyhnúť tomu, aby tieto oblasti zkrátka boli oblasťou bez perspektívy, e, bez e, tvorby pracovných miest, či napríklad agrárny turizmus, malé a stredné podniky, aby tam ľudia zostávali. No a hnutie piatich hviezd naozaj bude robiť všetko, čo je v jeho silách, aby sme túto situáciu e, zvrátili a aby sa týmto, týmto regionom venovala potrebná pozornosť. Ďakujem. Ďakujem, ešte vám známe siedmi ďalších rečníkov. Ako prvá dostáva slovo pani Westfal. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja to, čo povedala spravodajkyňa, naozaj e, podporujem, chcem ich zdôrazniť. A to aj preto, že sa v roku 2011 mala tú čest písať správu o demokratických zmenách a aké možnosti poskytujú štruktúrálne fondy, aby sme e, naozaj e, reagovali na tieto zmeny. Čiže ja som hovorila, že demografické zmeny je možné vnímať aj ako šancu, ak e, sú splnené určité predpoklady, finančné, programové a tak ďalej, nejakým spôsobom do toho procesu vstupovať a istým spôsobom ho riadiť. Čiže chcela som takto poukázať poukázať aj na moju správu, pokiaľ ide o budúcné základy koheznej politiky, pretože aj tam e, je explicitne uvedené, že aj demografické zmeny, v konkrétnom regióne, že e, tá konkrétna situácia by mala byť zohľadnená pri e, podpore a tiež flexibilizácia rôznych fondov. Aj na toto sa poukazovalo, aj o tom hovorila teraz spravodajkynia, že aj e, toto je potrebné urobiť, raziť cestu väčšej flexibilite. Chcem ale varovať pred tým, lebo veľa sa hovorí o vidieckých oblastiach. Ja viem, že demografia naozaj spôsobuje to, že mladí ľudia odchádzajú hlavne z vidieka preto sme v minulom funkčnom období povedali, štruktúrálne prostriedky musia ísť aj na tieto účely. Ja odo mňa e, z môjho regiónu viem a viem, že aj v iných to tak je, že v operatívnych programoch už teraz e, sa takéto niečo spustilo. Takže to je začiatok. Dobre, mm, je to stále ešte len v plienkach, ale dá sa to ešte posilniť. Ale chcem naozaj varovať pred tým, v tejto e, diskusii začať vytvárať nejaký protiklad medzi mestami a vidiekmi, lebo takéto nič neexistuje. Aj mesta sú postihnuté rovnako ako vidiek. Mestská agenda tu sme tiež schválili, e, čiže naozaj musíme spolupracovať ruka v ruke a nestavať to jedno proti druhému, aby sme naozaj tie demografické problémy e, dokázali nejakým spôsobom riešiť. Vo všeobecnosti správu považujem za veľmi dobrú a naozaj je dôležité robiť správy na túto tému a dokumentovať a naozaj ukazovať, že e, pre nás e, potreby občanov sú veľmi dôležité a chceme, aby ľuďom aj vo vidieckých oblastiach sa žilo dobre. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Van Nistelrooy, nech sa páči ako ďalší. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel povedať, že tá téma je naozaj veľmi napínavá, veľmi zaujímavá, pretože naozaj ten vývoj napreduje obrovskou rýchlosťou. Po druhej svetovej vojne e, došlo k veľkým e, zmenám, keď si sme predstavovali petinu e, svetového obyvateľstva, teraz je to už iba desatina, čiže naozaj tie zmeny idú s havratným tempom. A už dávno nemáme 2,2 dieťaťa na osobu, čo by sme potrebovali, aby sme zachovali, zachovali tú populáciu v súčasných stavoch. Takže je potrebné, aby sme počítali s faktorom 1,6 No a samozrejme, že so, znižo, so zníženým reprodukčným faktorom e, ubúda obyvateľstva. No a e, toto samozrejme vplýva aj na regionálnu politiku. Takže táto téma je u nás naozaj na mieste. A my si musíme klasť otázku, čo my môžeme robiť. Často ide o rôzne faktory, ktoré sa spájajú, áno, vidiecké oblasti a spravodajky na to poukazuje, ale tú mládež nám tak povediať skradnú, odlákavajú a máme predsa aj voľný pohyb, voľný pohyb osôb a toto je tiež dôležitý faktor, e, ktorý do toho celého vstupuje. Takže musíme e, sa zamyslieť nad e, dopadmi nášho konania, lebo to je často ďaleko siahle. Hovoríme o Európe viacerých rýchlostí a toto by tiež mohlo viesť k tomu, že naozaj ľudia budú sa presúvať do tých bohatších oblastí, do tých, ktoré napredujú rýchlejšie, pretože tieto samozrejme sú lákavé pre mladých, no a tí potom odchádzajú z tých menej eh, atraktívnych regiónov. Preto je to celé veľmi, veľmi dôležité a musíme sa tým zaoberať. Ak dovolíte jeden apel, kolegyne, kolegovia, prosím, nerobme žiaden nový fond, nerobme žiaden nový nástroj. Keď sa pozrieme na to, e, aké možnosti riešenia sú tu, je potrebné uplatniť taký integrálny prístup. Takže priemysel, zamestnanosť, vzdelávanie, využívanie nových komunikačných technológií, hlavne v prípade tých najodlahlejších regiónov, teda nové digitálne nástroje, potom napríklad online služby, čiže v oblasti zdravotníctva, e-health veľmi dôležitá téma. Naozaj budeme mať taký integrovaný, integrovaný prístup, o to sme už spolu hovorili, aj v prípade správy Westfall, A sme o tých konkrétnych základoch eh, koheznej politiky na obdobie po roku 2020. No a hlasovali sme aj o mojej správe, o článku 16.3, eh, pokiaľ ide o súčasný stav veci v členských štátoch pri implementačných programoch Áno, a tej sme povedali, že demografický vývoj je jedným z tých kritérií, ktoré sa musia uplatňovať pri pridelovaní prostriedkov. Teraz môžeme hovoriť o tom, či by sme mali uplatňovať nejaké iné kritéria, aké konkrétne kritéria by to mali byť. Napríklad, keď dochádza k štruktúrálnym zmenám v počte obyvateľov v nejakých e, regiónoch, tak by sme možno mali eh, napriek investíciám alebo pri investíciách hovoriť aj o sociálnej politike, lebo inak mm, žiadna perspektíva do budúcnosti nebude pre daný región daná. Čiže určitá inventúra, to by sa mi páčilo, čo už máme, čo vychádza z správy Vestva, z mojej správy a tak ďalej. A máme tu už určité politické nástroje, ktoré sa dá uplatňovať Takže máme určitý rámec, určitú rámcovú dohodu, taký pakt, so všetkými aktérmi, ktorí pôsobia v oblasti aktívneho starnutia, priemyslu, zdravia a tak ďalej. Potom máme decentralizované územné celky a orgány. Takže toto je tá úroveň, na ktorej je potrebné konať. Teraz máme 29. apríla deň solidarity, Európsky deň medzigeneračnej solidarity. A budúci štvrtok máme prierezovú pracovnú skupinu naprieč skupinami a tá bude mať teda raňajky práve na tému solidarity medzi generáciami. Čiže možno by spravodajkyňa mohla čerpať aj z týchto podujatí Komisia tiež má programy v tejto oblasti a máme už osvočené postupy z určitých častí Európy, z ktorých je možné čerpať. Čiže možno nejaký taký nový hospodársky systém, e, Čiže mladí a starí by mali mať možnosť, e, vychádzajúc z status quo, e, nejakým spôsobom sa zapája, čiže nielen mladí, ale aj starí by mali mať možnosť e, sa zúčastňovať, e, že situácia priamo na mieste, pokiaľ ide o zamestnanosť, pracovné príležitosti, e, sociálnu oblasť, zdravotníctvo a tak ďalej. Takzvaná silver economy, strieborná ekonomika, zapojenie tých starších občanov. Toto je jediná schodná cesta. A mali sme tu už aj pilotný projekt dvoch výborov. Výbor pre polnohospodárstvo a ešte výbor pre hospodárstvo Smart Economy. Toto bol ten e, názov pani Kretu. E, toto celé spustila, takéto inteligentné spoločenstva, aby e, sme naozaj mohli ukázať, ako sa dá, ako sa dá postupovať. Rôzne tie podporné služby napríklad je potrebné podporiť Čiže prosím, nespisujme nejakú správu, ktorá bude úplne odtrhnutá od reality, ale vychádzame z toho, čo už sa deje, čo už sa organizuje. No a venujme sa obdobiu roku 2020 ako zacielenejšie pôsobiť v regionálnych a štruktúrálnych fondoch. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz zostáva slovo pán Bogovič. Nech sa páči. Chvala za besedo. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som spravodajkyni k pripravenej správe zablahoželal. Je to dôležitá téma. je tam teda viacero, podľa mňa veľmi podstatných bodov. Áno, populácia v Európskej únii starne, o no tom nie pochyb a vo vedeckých oblastiach je to starnutie ešte rýchlejšie, to je v správe zapracované. Rovnako sa tam uvádza, že mladí ľudia sa stiahujú do miest, menších, väčších, čiže opúšťajú vidiek, to sa v správe správne uvádza. Tiež e, je dôležité zdôrazniť to, že dochádza k migrácie medzi členskými štátmi, teda nielen v ich rámci, ale aj z jedného do druhého naozaj vidíme, že dochádza k pohybu z východnej Európy z nových členských štátov smerom do západnej Európy, teda starších členských štátov. Tam tá ekonomika je na tom lepšie, čiže ľudia odchádzajú. A to sú, to sú e, naozaj výzvy, ktorým je vystavená štruktúra populácie. No a kohezná politika, ani politika naozaj nereagujú dostatočne rýchlo na tieto problémy, na tieto zmeny. Uh, No a naozaj je potrebné vybudovať potrebnú infraštruktúru. To je prvá výzva. Infraštruktúra, ktorá je potrebná na kvalitný život v 21. storočí, čo mám na mysli e, životné prostredie, komunikáciu, dopravné siete, e, vzdelávanie, sociálnu infraštruktúru, samozrejme zdravie, e, možnosť športového vyžitia a tak ďalej. Ja osobne som zo Slovenska. Slovinsko je krajina, kde sme mali taký policentrický model vývoja, vývojovej politiky. Už od 70. rokov, ešte socializmu sme to spustili, no a Slovinsko má iba 2 milióny obyvateľov. No a mali sme takýto policentrický prístup, čiže máme Lublanu, Maribor a 5 ďalších väčších regionálnych centier a asi 35 takých eh, menších centier eh, rozvoja v Slovensku a to ľuďom umožnilo žiť aj vo vidieckých oblastiach, pracovať tam, žiť tam. A toto je podľa mňa politika, akú je potrebné uplatňovať aj v Európskej únii. Slovensko, Slovinsko pardon, je jednou z malých krajín, kde stále viac ako, alebo okolo 50 obyvateľstva žije práve práve na vidieku. Európske fondy nám pomohli budovať infraštruktúru tak, aby mladí ľudia chceli naďalej žiť na vidieku, ale musia mať možnosť sa, zamestnať sa tam, kde žijú. A toto je jedna z tých hlavých víziev, s ktorými sme konfrontovaní. A chcel by som podporiť to, čo povedal pán Van Nistelrooy teda ako využívať potenciál súčasnej generácie Prosím, nevnímajme staršiu generáciu ako nejaké bremeno. Zapájajme aj tých starších. My v Slovensku máme projekt, kde starší pomáhajú mm, mladším dôchodcom, čiže uh, takto mladší dôchodcovia v tom istom meste, v tej istej obci pomáhajú tým starším dôchodcom, e, aby mohli žiť kvalitnejší život. Čiže takáto medzigeneračná spolupráca veľmi dôležitá. Ja sám som aktérom jedného projektu. Pre 14 dňami sme mali v parlamente dôležitú konferenciu do tému. Komisári e, Kretu a Hogan e, hovorili o tých smart Um, obciach. A toto je naozaj veľká, veľká výzva, pretože dochádza k technologickej revolúcii, naozaj prevratnej, nezvratnej. No a nemôže sa to diať predsa na úkor malých obcí. A nové technológie, uh, tie by sa dali využiť naozaj dobrým spôsobom aj vo vidieckých oblastiach, pokiaľ ide o obchod, uh, pokiaľ ide o cestovný ruch, pokiaľ ide o poskytovanie sociálnych služieb, zdravotníckých služieb. A ja sa pokúsim pripraviť pilotný projekt, ktorý toto všetko bude zahrňať. Áno, musíme sa zamyslieť nad tými inteligentnými obcami, aj pokiaľ je ďalší finančný rámec, aby naozaj vidiecké oblasti si zachovali atraktívnosť pre mladých, aby tam chceli mladí ľudia žiť. No a kto je tu tým zodpovedným? To je tá dôležitá otázka. A ja si myslím, že princíp subsidiarity je vec, ktorú je potom udržiavať v tejto súvislosti. Takže najskôr tu máme obec, potom máme región a potom štát. Takáto je tá hierarchia, až potom nastupuje úroveň Európskej únie. Ale Európska únia e, poskytuje určité nástroje, nástroje, e, ktoré môžu tlačiť trendy e, určitým smerom. Čiže naozaj potrebujeme stratégiu, potrebujeme e, to, tú delbu tých kompetencií tak, aby tieto oblasti, odkiaľ ľudia odchádzajú, aby tieto e, získali novú atraktívnosť. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo ďalší ročník. E, Ďakujem. Stručne. Väčšina z toho, čo som chcel povedať, už povedali predrečníci, už tu odznila táto väčšina ale poviem niekoľko vecí. Aj mňa sa veľmi týka táto záležitosť. Pochádzam z oblasti, ktorá nie je príliš vzdialená od Castillon. Má mnoho podobných charakteristík. A povedal by som, že tá diagnostika, čo sme si tu vypočuli, sedela. Máme obce, máme samozprávy, e, kde sú v je to roztrúsené, riedko osídlené, a to má dopad na rodiny, aj na spôsob života. Musíme naozaj trošku postupovať opatrne ako Európska únia, aby sme chápali takéto riedko osídlené oblasti. Pretože sú tu aj také, nie sú tu len husto osídlené urbané oblasti. A ako budeme riešiť problémy? Nie je tak ako v mestách, pretože niekedy, keď e, sa vyľudňuje vidiek, veci v mestách sa zhoršujú. A na, to, na tieto súvislosti tiež musíme myslieť, že vlastne problémy vo vidieckých oblastiach ovplyvňujú negatívne mesta. To treba riešiť v celkovej súvislosti. A ďalší, ďalšia základná vec, e, verejné investície, ktoré plynú z Európskej únie a míňajú sa na vidiecké oblasti, nečasto je to užitočné, užitočným spôsobom minuté, pretože tí ľudia jednoducho aj tak naďalej odchádzajú. Takže tie investície asi neboli pre nich až také dôležité. Samozrejme, môžeme zaviesť pozitívnu diskrimináciu, ale zároveň treba veľmi opatrne postupovať e, s budúcnosťou koheznej politiky, politiky súdržnosti, aby naozaj sa pôrodnosť zvyšovala nielen v niektorých na niektorých miestach EÚ, ale cezhranične, aby sa v celkovej Európskej únii zvýšila pôrodnosť, aby ľudia žili aj vo, na vidieku. Obhajujme život na vidieku. Mladé rodiny, e, isté, že mnohé sa presunú do urbánnych mestských oblastí, čo však urobiť, aby sa nezrychľoval tento proces? Veď aj mesta menšej veľkosti eh, by mohli byť atraktívne pre život. A to by potom eh, pomáhalo pri boji s tzv. Eh, dezertifikáciou, to znamená neobrábanou pôdou, ktorá sa potom mení na púšť. A vidiek predsa má byť niečím, kde sa dá žiť, čo nie je púšťou. Kolegovia, chcel by som zablahoželať, že ste sa takéto výzve, takéto výzvy chopili a že ju riešite. Slovo má uh, pán Nilsen, nech sa páči. Švedština je k dispozícii pre natlmočenie, či nie je dnes švedština? Pýta sa pán Nilsen? Nikto mu neodpovedá. Tak sa pokúsim teda po anglicky hovoriť. Budem hovoriť po anglicky. Chcem vám e, namalovať istý obrázok severu Švedska, odkiaľ pochádzam. Mali sme tam podobnú rozpravu, pretože sú tam podobné problémy. Mladí ľudia jednoducho odchádzajú z vidieka do miest. A to platí v celej Európe. A starší ľudia zostanú na vidieku a niektoré dediny časom vymrú. E, my sme to analyzovali už pred 25 rokmi ako zatraktívniť regióny na severe Švédska? Čo je to najdôležitejšie? A zistili sme, že to je vzdelanie, že to sú univerzity, že to je to najdôležitejšie. Musia byť v regióne a by sa tam dialo vyššie vzdelávanie a výskum potom v tomto regióne. Je, bol to, bolo to veľký politický boj presadiť takéto niečo, že by, sa, že by vznikla nová univerzita. Konzervatívcom sa to nepáčilo, tým sa zdalo, že tie staršie univerzity sú tie najlepšie, ale teraz máme tri nové univerzity na severe Nors- Švédska, prepačte, odpravedlne sa tlmočník Švédska. A čo sa týka využívania európskych peňazí na výskum, myslím si, že 80 peňazí z horizontu e, do roku 2020 a ďalších programov plynú do najväčších univerzit v najväčších mestách a nie do menších univerzit. A to je problém. Znamená to, že na severe Švédska regionálne Fordy sú dôležitejšie pre univerzity než eh, Horizon 2020. Preto používame regionálne fondy, aby sa z nich financoval výskum. A to je veľmi dôležité. Regionálny fond je dôležitý a čo by sme mohli urobiť? Zmeniť pravidla pre Horizont 2020 a ďalšie programy, aby peniaze neboli určené len pre veľké univerzity, ktoré si vezmú všetky peniaze, aby to mohlo aby tam mohli byť aj nejaké teritoriálne indikátory. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Smolková. Máte slovo. Pekne za slovo. Ja tiež oceňujem správu, ktorú predniesla pani spravodajkyňa aj moji kolegovia v rozprave, pretože považujem tento problém za skutočne veľmi vážny problém. Demografické zmeny pre celú Európu, nielen pre odľahlé regióny alebo pre jednotlivé časti alebo štáty, ale pre celú Európu je alarmujúci. A my keď hovoríme o nástrojoch politiky súdržnosti práve pri tých demografických zmenách, keď sa zamyslíme, čo všetko, aké nástroje už doposiaľ máme, tak musíme povedať, že nemáme ich málo na to, aby sme e, ovplyvňovali demografické zmeny. Len možno chýba taká strecha, také zastrešenie, aby sme dali mladým ľuďom nejaké istoty. Možno taká propaganda, možno osveta, pretože mnoho mladých ľudí aj si založí rodinu, aj by chcelo mať deti, ale nemá istotu. Istotu, že bude mať prácu, istotu, že bude mať kde bývať a nakoniec už keď aj by jedno z tých dvoch istot mal, nakoniec nemá istotu, že bude mať e, služby dostupné, či už sa týka zdravotných, sociálnych a ďalších služieb. Preto som veľmi zvedavá, čo povie komisia, ako sa k tomu vyjadrí a nakoniec, aké, akú správu príjmeme, pretože e, tie nástroje politiky v jednotlivých členských štátoch by mali byť e, veľmi adresné. By mali sa rozmeniť na drobné, aby tá, tak ako som povedala, propaganda, keď sme dokázali e, zaviesť propagandu takú, takej E, takej, že sa bojíme napríklad migrácie alebo e, rôznych iných takých neduhov, tak skúsme zaviesť takú propagáciu, aby mladí ľudia dostali také nadšenie a takú istotu, že skutočne Európska únia, jednotlivé členské štáty a práve štrukturálne fondy im pomáhajú pri ich budúcnosti. Toto sa mi zdá taká absentujúca skutočnosť práve preto, aby mladí ľudia si založili rodiny, mali rodinu, aby to, nám uverili. Pretože či záruky pre mladých, alebo bytová politika, alebo čokoľvek iné, tak to funguje v jednotlivých členských štátoch, len sme to nespojili. Máme ešte aj absentujúce politiky, dotknem sa možno materskej dovolenky, E, taká fúzata alebo dlhodobá problematika, ktorá sa naprieč celou Európou nerieši. Bol stiahnuté nariadenie, pokiaľ sa pamätám, niekoľko rokov sa pripravovalo, pretože matka, pokiaľ odíde na materskú dovolenku, nemôže stracať na príjme. A myslím si, že aj toto je dôvod, e, aj keď to už zachádza mimo politiky sedržnosti, ale je to prepojenie a keď riešime demografické problémy a zmeny, tak musíme mať na pamäti aj tieto istoty. Ďakujem pekne. You, Ďakujem. Pár Heckman, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som vám chcel zablahoželať Chcela, chcela by som vám zablahoželať ehm, a zablahoželať aj spravodajkyni za to, že tu naozaj vznikla istá téma. Predrečníci už toho povedali veľa. Ja osobne som z krajiny nové členské krajiny, dokonca som z východu tejto krajiny, som z východu Polska a tam ten problém e, s odchádzaním e, hlavne mladých ľudí je veľmi, veľmi dramatický. Chcem ale poukázať na jednu veľmi zásadnú, veľmi podstatnú vec, ktorá možno ešte nebola odkomunikovaná dostatočne. To je taká prvá barikáda, ak to takto môžem povedať, to sú orgány v regiónoch, v mestách, v obciach. No to týka aj vidieckého priestoru. Ale myslím, že najlepšia európska politika v tejto oblasti naozaj nebude na nič, ani tá najlepšia politika nebude na nič, ak tie orgány priamo v regiónoch v obciach a v mestách, ak tieto nebudú mať potrebné kapacity. Musia vedieť, čo treba robiť. E, takto, oni vedia najlepšie, aké potreby má konkrétne mesto, obec, región. Oni majú najlepší prehľad. E, nechcem ich teraz nejako nahradzať, alebo nikto ich nedokáže nahradiť. Oni naozaj sú nenahraditeľné v tejto svojej funkcii. Takže to je taký starý problém, ku ktorému sa musíme vrátiť. A o tom už roky hovoríme, teda, že kohezná politika, flexibilita, e, že toto celkom dobre nefunguje. Čiže tu súhlasím s patričníkmi v tom, že žiadne nové nástroje nepotrebujeme, žiadne nové fondy. Prečo by sme, keď vznikne nejaký nový problém za každým, e, zakladali nejaký fond spoločenstva? Nie, bolo by naozaj dobré ísť cestou koordinácie a komplementarity, doplnkovosti toho, čo už naozaj existuje, aby naozaj tie orgány priamo na mieste boli schopné reagovať flexibilne. A Mm, naozaj je dobré hovoriť o prioritách, e, tiež je dôležité hovoriť o inováciách. aby sa z fondov únie e, podporovalo to inovatívne. Ale potom je tu ešte aj iná možnosť nahliadania na veci, konkrétne taká, že ľudia tam, kde žijú, tam, kde pracujú, že tam samozrejme potrebujú potrebné infraštruktúry, e, či už ide o e, zariadenie nejakých sociálnych služieb, starostlivosti o deti, infraštruktúru v zmysle zdravotníctva a tak ďalej. Čiže budeme schopní sa lepšie popasovať so situáciou, keď tu bude lepšia doplnkovosť toho, čo už máme, aby sa to naozaj doplňalo, aby to zapadalo do tej štruktúry. My predsa máme eh, fond eh, pre rozvoj vidieckých oblastí, máme sociálny fond, eh, máme kohezné fondy, máme spoločnú pohľadskú politiku predsa, ktorá tu tiež zohráva svoju úlohu, pokiaľ ide o vidiecké oblasti. Takže toto všetko je potrebné zohľadniť, pokiaľ ide o diskusiu o budúcnosti na Dramsku 2020, lebo stále sa hovorí, áno, demografické zmeny, veľký problém, ale aj tu sú potrebné tie mm, vlastne rôzne doplnkovosti, komplementarity, e, pokiaľ ide o jednotlivé fondy, aby sme toto dostali, dosiahli, teda väčšiu mieru koordinácie medzi tými nástrojmi, ktoré už existujú a tiež väčšiu mieru flexibility aby tí, ktorí tieto prostriedky získavajú, ktorí dostávajú, aby naozaj mali schopnosť využiť celý ten potenciál, ktorý existuje. A takýmto spôsobom vo väčšej miere dosiahneme uspokojivé riešenie. Ďakujem. Eh, Ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Pani Preso má slovo. Takže ďakujem za slovo ešte raz a ďakujem pani spravodajkyni za to, že e, poukázala na túto významnú tému. Je to veľmi relevantná téma e, v mnohých oblastiach a regiónoch Európskej únie. E, určite budeme musieť rozlišovať dve veci. Jednak vyľudňovanie, znižovaniu kde na znižovanie počtu obyvateľov v rámci celej Európy. To sa netýka len vidieckých oblastí, týka sa to aj miest. A musíme skúmať aj rôzne oblasti politiky, aby sme teraz bojovali proti chudobe, aby sme bojovali za práva žien a tak ďalej. Takže e, je to ekonomický aspekt, politický aspekt, to sa prelína a treba lepšie koordinovať tieto aspekty na celoeurópskej úrovni, aby sme skutočne dokázali riešiť problémy vyľudňovania. Týka sa to aj poklesu pôrodnosti napríklad. Regióny, ktoré stále zaznamenávajú odliv obyvateľov, to súvisí s tým, že kde vlastne sa nachádzame Možno to nie je také jednoznačnejšie a priamočiare všetko, ako sa to na prvý pohľad zdá. Napríklad si zoberme nejaké hornaté oblasti, kde sa podarilo zastaviť odľu- vyľudňovanie. Napríklad e, ľudia ostávajú, ale sú aj iné oblasti, kde predsa len ten odliv pokračuje. Takže myslím, že sa musíme pozrieť lepšie na štrukturálne fondy, pretože tie nám skutočne budú vedieť pomôcť, ale musíme sa naučiť lepšie diferencovať aj medzi rôznymi odvetviami, aj z hľadiska produktivity, aby sme podporili tie regióny, ktoré trpia vyľudňovaním. Čiže musíme nájsť tie správne nástroje a správny spôsob. Sú tu problémy, ktoré treba riešiť a dajú sa riešiť. E, určite je tu aj makroekonomická kondicionalita a často štáty a regióny investujú, aby sa naštartovali tieto vyľudnené oblasti, ale zás na druhej strane sa okliešťujú financie e, treba v oblasti služieb. Takže toto určite ovplyvňuje život v týchto regiónoch. Myslím si teda, že treba sa uistiť aj o tom, že sa e, zabezpečí aspoň to najnutnejšie minimum služieb pre tých, ktorí chcú zostať v takýchto regiónoch. Aby teda mali k dispozícii služby, ktoré im umožnia žiť tam. Toto musíme mať stále na zreteli. Samozrejme ide aj verejné služby, aj súkromné služby v týchto vyľudnených oblastiach. Pretože často trh e, sa nestará o to, ako dopadnú tieto. Trh ide proste svojou cestou neraz. A Samozrejme aj tieto malé obce e, potrebujú podporu a musíme teda poskytnúť aspoň to základné v oblasti služieb. Či už ide o služby verejné, aj ako aj súkromné, ako už bolo povedané. Ide o to, aby sme zabezpečili tie nutné aktivity. Určite obnoviteľná energia je jednou z oblastí, na ktoré sa tiež môžeme upriamiť, ako už tu tiež bolo povedané. Sú regióny, ktorým sa podarilo zvrátiť trend a napríklad miestná výroba, ktorá súvisí s lokálnymi oblastiami. To môže byť taktiež veľmi dôležité pre udržanie obyvateľstva. A práve, že verejné služby môžu taktiež podporiť to, aby ľudia ostali v danom regióne, aby neodchádzali. Ako vravím, nie sú to len verejné služby, ale je to samozrejme aj celý súkromný sektor, ktorý zohráva v tomto úlohu. A pri každej situácii musíme využívať aj svoju tvorivosť a vynaliezavosť a proste poskytnúť to, čo sám trh nedokáže poskytnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže toto boli pripomienky zo strany poslancov, poslankyň nášho výboru. A teraz dáme priestor Európskej komisii. Pani Havaka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pani spravodajkyni za to, že poukázala na túto veľmi významnú tému. A práve v tomto roku budeme diskutovať o politike a o implementácii tejto politiky z hľadiska budúcnosti. Poukázali ste na mnoho aspektov a tém, ktoré súvisia s týmito výzvami a s touto témou. A nie je to len politika súdržnosti ako taká. Samozrejme. Je tu mnoho nástrojov a fondov, ktoré sú k dispozícii na riešenie tejto otázky a v súčasnosti tiež hľadáme možnosti, ako ich zintegrovať čo najlepšie a ako čo najlepšie využívať tie fondy, ktoré k dispozícii sú aby sme teda dokázali v týchto regiónoch e, riešiť e, spomínané otázky a hľadať riešenia problémov konkrétne. Dôležité bude spolupracovať samozrejme aj e, vo vzťahu ku strategii 2020 a určite budeme diskutovať aj o analýze a o možných výhľadoch do budúcna. Ďakujem. Pani Perez, želáte si ukončiť túto diskusiu? Nech sa Áno, ďakujem pani predsedajúca. V prvom rade Som zrejme chcem poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili v našej bohatej rozprave. Je to vlastne prvá rozprava o tomto návrhu a myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že je potrebné venovať sa realite, ktorá nám robí starosti. A leží nám na srdci aj to, ako my, európske inštitúcie, môžeme riešiť túto situáciu. Pozorne som si vypočula vyjadrenia, napríklad aj aspekt subsidiarity, ktorý sa tu spomínal, ale nakoniec aj tak e, sú to tie miestne orgány, ktoré sú pod najväčším tlakom a oni musia v reále reálnych situáciách riešiť konkrétne situácie. Takže záleží to, aké oni budú mať možnosti a my sa budeme snažiť čo najviac pomôcť. Áno, realita je zložitá a všetci sa hodneme na tom, že veci sa nevyriešia nejakým mávnutím čarovného prútika. Treba hľadať konkrétne riešenia na výzvy, ktoré predstavujú tieto demografické otázky. Takže nie je o to, či taký onaký fond áno alebo nie. Isté, o tomto sa bude debatovať, ale väčšina z vás, a teraz nás sa určite zhodneme na tých najdôležitejších krokoch. Musíme sa pozrieť na to, ako budeme schopní lepšie využívať tie prostriedky, ktoré už máme k dispozícii aby sme dokázali čo najlepšie riešiť otázku vyľudňovania, pretože určite mnohí z nás počúvame, čo nám hovoria predstavitelia obcí a regiónov, proste ako e, dosiahnuť, aby povedzme tie peniaze z eurofondov sa k ním dostali. Takže ide o to, aby sme konali správne. Čiže nejde o to, že do akej miery kto si prevezme na sebe nejakú zodpovednosť alebo e, uzná, že urobil nejakú chybu, ale ide o to, aby sme dokázali stabilizovať obyvateľstvo a aby sa správne aj plánovalo. Hej? Čiže ide o plánovanie politík, ktoré e, majú riešiť uvedené problémy. A to sa týka aj otázky pôrodnosti a tak ďalej. Takže musíme sa snažiť správne koordinovať naše aktivity predovšetkým s dôrazom na sociálny pilier a zmierňovanie dopadov, ktoré predstavuje napríklad globalizácia. A určite sa musíme snažiť o vytvorenie správnych a dobrých podmienok pre rodiny, pre mladých ľudí, aby tí mladí zostali. Samozrejme, aby si mohli ale zvoliť, kde budú chcieť žiť, ale aby sa vedeli rozhodnúť aj pre ten vidiek. Ale ide o to, aby mali jasnú možnosť zvoliť si, a aby, povedzme, aj chceli zostať žiť na vidieku. Často e, tí mladí ľudia sú tlačení do toho, že vlastne musia odísť, pretože nemajú dosť príležitostí na to, aby žili efektívne na vidieku. Nie je tam dosť e, infraštruktúry, napríklad dopravnej, alebo v oblasti vzdelávania, školstva, alebo v oblasti zdravotníctva a tak ďalej. A potom je tu ešte otázka toho, že treba dobre plánovať a treba to robiť inteligentne pretože určite e, každá obec by mala mať nejaké zdravotné stredisko, školské vzdelávacie stredisko, športové stredisko a tak ďalej. Toto všetko treba plánovať a treba to naplánovať tak, aby tie osoby, ktoré žijú na vidieku, aby mali prístup ku všetkým týmto službám. Preto vravím, že táto rozprava je dôležitá a všetci máme priestor na to, aby sme prispeli do tejto rozpravy a verím, že sa nám podarí tie návrhy a alternatívy e, pretaviť do reality na prospech obyvateľstva. Že sa teda podarí riešiť všetky výzvy, o ktorých tu dnes hovoríme. Ešte raz vám ďakujem za všetky vaše príspevky a vyjadrenia a v budúcej rozprave sa budeme venovať potom už konkrétnemu dokumentu, kde budú zapracované vaše pripomienky a budeme teda pracovať ďalej na príprave záverečnej správy, ktorá určite prinesie návrhy na ďalšie konkrétne riešenia na úrovni celej európskej úrovne. E, na, Euró- <laughs> na úrovni Európskej únie. Ďakujem vám. <clears throat> Ďakujem pekne za celú diskusiu a tešíme sa na vašu správu v júni a potom budeme pokračovať v rozprave. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom programu a je to e, výmena názorov s Európskou komisiou o vývoji v mestskej agende. Nemusím vám pripomínať, ako veľké úsilie sme už investovali do práce na Amsterdamskom pakte a na tejto urbálnej agende už pracujeme nejaký čas a aktívne sa zúčastňujeme na aktiv- práci e, na úrovni regionov. Aj s výberom regionov spolupracujeme úzko. Aj výbor Koter sa tejto téme venuje. Takže agenda, mestská agenda je dôležitou agendou pre Európsku úniu aj z hľadiska partnerstiev. Hovorí sa o akčných plánoch v súvislosti s týmito témami. Predovšetkým aj v súvislosti s úsilím jednotlivých inštitúcií v záujme rozvoja mestskej agendy. Do konca tohto roka očakávame, že komisia predloží rade e, správu o dosiahnutom pokroku, predovšetkým z hľadiska partnerstiev a určite my budeme pokračovať aj v našich schôdzach medzi tým. A dnes je tu priestor, aby e, e, členovia nášho výboru dostali informácie a preto vítam pána Popensa, zastupcu generálneho riaditeľstva DG Regio, ktorý nás uvedie do témy. A to bude základ pre našu rozpravu. Potom budeme mať e, možnosť diskutovať o tejto prezentácii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A dovolte, aby som vám poďakoval teda aj vene komisie. A chcem poďakovať všetkým, ktorí na tejto téme pracujú, pre všetkým výboru REGI. A ďakujem za vašu podporu, tá je pre nás veľmi dôležitá. Prečo je to také dôležité? No predovšetkým teraz e, v čase kríz a e, keď existuje e, vysoká miera zraniteľnosti v EÚ. Preto teda schválenie Amsterdamského paktu poukazuje na to, že e, tie partnerstva sú priechodné, že, že môžu dobre fungovať. A toto je práve spôsob, ako nazerá na veci aj komisia. Môžem vás uistiť, že sme skutočne aktívne pracovali doteraz a aj pracujeme aj naďalej. Chceme, aby táto agenda napredovala čo najrychlejšie. Je to veľmi dôležitá téma pretože existujú problémy a sú tu pred nami výzvy, ale je tu aj potenciál pre vývoj týchto oblastí a je to vec, ktorá má byť na prospech občanov a leží na srdci obyvateľov EÚ. Čiže mestská agenda súvisí aj s projektmi e, týka sa štátov, čiže teda mimovládnych organizácií, aj výbor regionov taktiež zasahuje do tejto témy veľmi pozitívne a hľadajú sa partnerstva. Čiže každé partnerstvo zahrňa príslušných aktérov. Napríklad partnerstvo v migrácii je na úrovni DG Home a komisie. Potom sú tu členské štáty, niektoré agendy majú pod palcom mesta a obce. Takže je tu veľký záujem zo strany viacerých aktérov, aby sa zúčastnili na týchto aktivitách. E, s prvými štyrmi sme zaznamenali pokrok, a to je urbána politika, migrácia, kvalita ovzdušia a bývanie. Toto sú veľmi aktív, dôležité výzvy a, e, a v týchto partnerstvách e, chceme mať do leta pripravené akčné plány a potom chceme e, na našej webovej stránke v júli, v auguste už iniciovať verejnú diskusiu k týmto témam a v septembri, oktobri chceme prejsť do ďalšej etapy. Tieto akčné plány by mali byť e, štrukturované na základe troch dôležitých tém. Legislácia, financie a vedomosti. Chceme fungovať čo najkonkrétnejšie v týchto troch oblastiach, pretože je zrejme, že to, čo sa deje pokiaľ ide o legislatívu, tak vždy to má dopad. Nielen e, nejde len o legislatívu na úrovni EÚ, ale aj vnútroštátnu legislatívu jednotlivých krajín, súvisí to aj s migráciou a tak ďalej a tak ďalej. A určite financovanie je tiež veľmi dôležité, napríklad pokiaľ ide o zdroje financií pre mestá. Niekedy sa musíme pozrieť na to, kde sú medzery a čo sa dá zlepšiť a kde sa dá lepšie na, zacieliť e, nejaké finančné prostriedky. A okrem toho samozrejme zdieľanie, zdieľanie financií je tiež veľmi dôležitý aspekt v rámci EÚ. Keď sa porovnajú napríklad aj rôzne mesta alebo rôzne časti Európy, tak vidíme, že je tu potreba vzájomnej výmeny e, informácií o správnej praxi, pretože e, Niekedy sa tie orgány, treba z orgány miest, e, ocitnú v situácii, že hľadajú riešenia a inde už E, riešenia na podobné situácie existujú. Takže viaceré odvetvové politiky sa zameriavajú, zameriavajú na vidiecké oblasti a e, teraz práve sa snažíme skutočne koordinovať naše vstupy aj na úrovni DG, regi, DG Regio a ide o účasť na konkrétnych partnerstvách a tak ďalej a tak ďalej a toto funguje veľmi dobre, poukazuje to aj na fakt, že aj vnútorná mobilizácia v komisii existuje, čiže tí príslušní experti sú do toho aktívne zaangažovaní a prichádzajú aj konkrétne návrhy v rámci akčných plánov. Snažíme sa využívať aj služby našej e, skupiny, ktorá je, má prierezový charakter, ako pracovná skupina, a je tu viacero nástrojov k dispozícii, napríklad Smart Cities, inteligentné mesta, a snažíme sa viac harmonizovať aktivity. Pracujeme aj na teri- eh, hodnotení vplyvov na úrovni regiónov. A nemyslím si, že to sa týka všetko len mestských oblastí, ale aj vidieckých a tieto veci tiež aj tam treba riešiť, takže máme k dispozícii aj pilotný projekt k tomuto a veľa záleží aj na metodike a tu e, sme vytvárali spolu s výborom regionov, čiže tieto pilotné projekty nám môžu ukázať, ako čo najefektívnejšie využívať tie prostriedky, ktoré, nám, ktoré máme k dispozícii. Takže veľmi v krátkosti poviem, kde sa nachádzame, ale začíname v podstate teraz e, pripravovať správu pre radu a v, júni, v júli e, sa budeme venovať partnerstvám a potom e, aj budeme pracovať aj na ďalších partnerstvách, pretože v, e, v Bratislave sa tiež hovorilo o štyroch ďalš, ďalších teda prioritách v tomto smere, o partnerstvách teda a chceme pripraviť ďalšie akčné plány. A do konca tohto roku chceme ukázať, aké konkrétne akcie a kroky sa pripravujú pre rôzne oblasti riadenia a správy. Na komisii sa sú veľmi vážne budeme venovať tejto téme a musíme e, si uvedomiť, že ide o partnerstva, takže záleží aj na tom, ako členské štáty a mesta, ako tie robia svoju prácu a určite Európsky parlament e, tiež e, bude mať veľa čo povedať v rámci toho, čo sa dá robiť a budeme sa snažiť zefektívniť e, aj tok informácií, aby sa všetko na jednom mieste dalo riešiť, tzv. one-stop shop, pokiaľ ide o informácie a rôzne iniciatívy a programy. A ďalej budeme ale pracovať, pretože v rámci e, kontaktov s EIB sa tiež budeme snažiť vytvoriť ako poradenské centrum pre mesta, aby bola poskytovaná pomoc aj touto cestou a v tomto e, hovoríme o stratégii integrácie a po druhé, ako by sa mohli napojiť na relevantné fondy. Financovania je dosť mnoho, ale niekedy tie mesta ako by boli stratené v celej tej spleti. Takže bude veľmi dôležité poskytovať tieto služby mestám Máme tu v tej fokusnej skupine 4 mesta, pardon, je tam 10 miest v tej. Ale nejde len o niečo generického samozrejme. Je nesmierne dôležité, aby sme videli aj to, čo sa deje v rámci kohéznej politiky a to, čo sú naše programy. A existujú aj štúdie, ktoré interné teda prebiehajú a kon, budú ukončené v septembri a EIB sa venuje aj otázkam súkromných bank a máme teda dosť e, financií vyčlených pre mesta. A je tu aj článok 7, ktorý hovorí o 5% a samozrejme absorpcia sa týka viac než 50 miliónov, to je eh, asi 10 podľa článku 7 a to je veľmi dobré, že členské štáty prijali túto myšlienku a nakoniec majú mesta to končné slovo z hľadiska toho, ktoré eh, financie, na ktoré projekty pôjdu. Takže toto súvisí s eh, výberom tých prioritných projektov. Máme integrovanú stratégiu ako požiadavku a predpoklad, takže týmto smerom budú vedieť mesta lepšie, budú vedieť lepšie riešiť e, ten prístup k problémom a ak sa to oddelí, tak e, určite je ťažšie do, na, dospieť k výsledku. Takže tá integrácia je veľmi dôležitá. A my sme radi, že sa takto deje tie teritoriálne nástroje, ktoré sú k dispozícii, napríklad e, sú tu nástroje, ktoré sa zo široka a v širokej miere teda používajú aj podľa článku 7 a vytvára sa e, pojem funkčných teritórií a to nie je len mesto ako také, ale je to prístor pre posilňovanie spolupráce aj s vidieckými oblastiami a myslím si, že toto je vec, na ktorej by sme mali stavať aj ďalej. Ako som už povedal, máme viac a viac dôkazov a faktov, ešte tieto prídu ďalšie e, v priebehu roka až do septembra, ich, keď ich predstavíme. Takže tieto teritoriálne nástroje sú veľmi užitočné a viacerí aktéry si ich osvojili a používajú ich, aby riešili územné výzvy. Takže toto je dôležité aj z hľadiska budúcnosti, aby sme vedeli riešiť aj v budúcnosti problémy, ktoré nastanú v regiónoch. Teraz hovoríme o zatiaľ v územiach, kde existujú e, nerovnosti, napríklad na ostrovoch niektorých a podobne, ale musíme budovať teritoriálny prístup a myslím, že musíme týmto regiónom dať príležitosť, aby riešili svoje konkrétne problémy. Takže e, práca napreduje a prebieha, ako vidíte, ale sú tu aj inovatívne kroky a tiež sme k tomu veľmi radi, pretože to prvý, je to prvýkrát, čo, tá, čo komisia implementuje tento nástroj a toto je už druhá výzva. V prvej výzve, na prvú výzve dostali okolo 400 žiadostí z miest a týka sa to samozrejme aj migrácie, energetiky a tak ďalej, A je to zaujímavé, pretože Máme dosť e, veľký počet projektov a aj v mestách je ich teda tých inovatívnych dosť veľký počet. A je tu snaha dosiahnuť vyššiu kvalitu a pokiaľ ide o druhú výzvu, máme vyše 200 apliká- teda žiadostí a, a uzavierka teda je dosť, e, teda lehotá na uzavierke je dosť krátka, ale uvidíme, ako to dopadne. Plánuje sa 7 inovatívnych krokov, ale predpokladáme, že to bude úspech ale takže ako som už povedal, prídeme so správou, ktorú predložíme koncom roka rade a mm, samozrejme sa vypracujú aj konkrétne akčné plány a to budú ozaj veľmi konkrétne veci, ktoré sa budú navrhovať a verím, že do konca roka e, si viacerí osvoja naše programy a budú vedieť čerpať prostriedky a predpokladáme aj e, širšie vzájomné prepojenia e, v rámci EÚ medzi mestami a vidiekmi. Treba z, e, môžeme ísť aj mimo Bruselu, treba do Rotterdamu. A 27. a 28. novembra to nastane a predpokladám, že Európsky parlament bude aktívne participovať pretože jeho vstupy sú nesmierne, nesmierne cenné. Takže budúcnosť Európskej únie sa tam bude prediskutovať pre všetkým z hľadiska finančného. Takže vždy vidím, že existuje veľký dopyt e, nielen po tej urbánnej agende, ale aj e, z hľadiska celkovo teritoriálneho aspektu. Na Malte sme o tom diskutovali aj tam sa plánuje e, ďalší teritoriálny vývoj aj v mestách, čiže je ten najvyšší čas diskutovať o týchto veciach, o tendenciách a o tom, ako e, konať v budúcnosti. Ďakujem za to, že ste ma pozvali a som pripravený odpovedať na vaše otázky, ak teda budú nejaké. Ako som povedal neskôr, v priebehu tohto roka vám budeme vedieť poskytnúť viac konkrétnych čísel a iných údajov. Momentálne táto príprava len prebieha. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za tieto informácie. Samozrejme, že e, napredovanie budeme monitorovať a iste sa stretneme koncom roka, a možno ešte aj skôr, na spoločnej schôdzi s výborom Koter. A teraz by som rada dala slovo členom nášho výboru. Pani Westphal vystúpi ako prvá. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ďakujem pekne za túto správu pokiaľ ide o súčasný stav mestskej agendy a budúce kroky. Ja myslím, že naša správa bola dobrá, teda odtiaľ to z regia, potom schválená v pléne. Naozaj sme poprvýkrát e, veľmi razantne poukázali na to, ako úzko, a už opakujem to, čo som povedala aj na tému demografických zmien, e, ako úzko e, naozaj mesto a vidiek spolu súvisia, ako sú prepojené. No a často sa stávajú do protikladu aj z politických dôvodov a toto je naozaj veľmi nebezpečné. E, platí to pre veľké aj stredné mesta, aj pre vidiecké oblasti tie e, funkčné priestory, preto sme e, spoločne k tomuto takto pristúpili, takto to zdokumentovali. No a vy ste povedali, že je dôležitá úloha parlamentu nielen v úvode a potom možno nakoniec. Preto teda aj moja prozba na vás, ako náhle nejaké dáta prídu, dajte nám ich lebo aj to ste pred povedali, že kohezné fórum hm, sa veľmi blíži, už je za dverami. A my pripravujeme správu o základy budúcej koheznej politiky a aj tam Mestská agenda hm, má podstatnú úlohu a bolo by naozaj pre nás nápomocné eh, v tých diskusiách, keď chystáme naše pozície. Eh, takže naozaj by bolo dobré, keby sme mohli vychádzať eh, z týchto správ. A ešte jedna otázka alebo prozba, ak dovolíte. Mestská politika alebo mestská agenda e, je nášmu srdcu veľmi blízka. Účasť Európskeho parlamentu tu by som si vedela predstaviť intenzívnejšiu, teda nielen z našej strany, ale aj z tých iných strán, lebo my sme pripravení, sme ochotní a to aj opakujeme. Uh, neustále my sme ochotní sa zapojiť. E, je potrebné zapojiť, lebo my sme predsa tí, ktorí zastupujú občanov a tým pádom aj regióny. Takže, a tu si nič nenamýšľam, e, myslím, že to je len na mieste. No a veci, ktoré nefungujú, tie poznáme, preto, lebo rada sa ľudia obracajú ešte skôr, než idú za komisiou alebo inám. Čiže naozaj my máme to ucho priamo tam v teréne a preto je dôležité, aby sme boli plne zapojení. My chceme vedieť, ako môžeme urobiť ešte viac, tak to pozitívne naformulujeme, chceme byť viac e, napojení, aby sme dokázali posunúť ten projekt ešte viac vpred. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Teraz pán Van Miltenburg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po holandsky, ak teda dovolíte. Ja si myslím, že tie pokroky v tejto otázke sú dosť značné, partnerstva sa spustili, Amsterdamský pakt sa konečne uplatňuje a teraz čakáme na prvé štyri akčné plány. A tu len na pani Westfall zapojenie Európskeho parlamentu. To je naozaj na mieste, pretože môžeme v legislatíve reagovať, alebo takto môžeme reagovať na um, možné kritické miesta v legislatíve, takto môžeme veci pohnúť ešte rýchlejšie vpred. Čiže ako sa zapojí Európsky parlament do akčných plánov, keď už tieto bol dispozície? Ako? Ako tam ten parlament zapojíte? A ako komisia vníma ten vzťah medzi tými projektami, ktoré sa budú financovať e, z tejto meskej agendy na jednej strane a z tých partnerstiev na strane druhej. Aký je tam ten uh, vzťah, to, ten vzájomný vplyv Napríklad tie partnerstva, tie by sa mohli možno uznať potom za osočené postupy, ktoré by mohli prezieť ďalší. Čiže áno, by sa to potom do tých akčných plánov. Ďakujem pekne. A teraz pani Maletič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj komisii za prezentáciu. Dovolte mi, aby som zdôraznila Mm, to, že ma teší, že ste zdôraznili, že znalosti v akčnom pláne sú veľmi dôležité, teda zdieľanie osvedčených postupov, skúseností a tak ďalej, lebo toto je vec, ktorú mesta naozaj potrebujú. Pretože v praxi, keď hovorím so starostami mm, v rôznych členských štátoch, tak všetci majú pocit, že by chceli takú nejakú príručku na ich úrovni, z úrovne Európskej únie, teda aby mesta mali určitú príročku, ako sa dá rozvíjať udržateľným spôsobom, ako riadiť veci inteligentne, ako vyvážiť rôzne procesy na prospech najlepších výsledkov, ako toto všetko robiť. No a myslím, že by sme mohli e, využiť aj ten proces e, voľby Európskeho hlavného mesta. Máme tam rôzne ceny, pre mesta, ktoré sa zapájajú, čiže Európske hlavné mesto v inováciách, vo vede, v kultúre a tak ďalej, Barcelona, Amsterdam, dostali teraz e, tú najnovšiu kategóriu. No a keď sa teda pozrieme na to, čo musia mesta urobiť, aby sa k takéto cene dopracovali, aby ju dostali, tak toto naozaj by mohlo byť hm, skompilované do takej príručky, príručky, aby mesta vedeli, ako sa môžu stať hlavným mestom inovácií, hlavným mestom vedy a tak ďalej. Čiže toto sú tie priority, o ktorých sa hovorilo v rámci amsterdamskej agendy. No a jednou z priorít je napríklad tvorba pracovných miest a zručnosti v lokálnom hospodárstve. A toto by sa malo nejako napojiť to by sa mi teda páčilo v tých akčných plánoch, aby to bolo napojené na to, čo musíme z toho urobiť, aby dosiahlo potrebnú európsku úroveň. Čiže naozaj tie akčné plány a táto príručka, aby obsahovali naozaj konkrétne informácie o konkrétnych krokoch a procesoch, ktoré je potrebné zaviesť. To je jedna vec, ktorú som chcela povedať. A potom ešte ďalšia. A tá súvisí uh, témou, o ktorej sme hovorili pred chvíľou v rámci predchádzajúceho bodu, a to sú tie demografické výzvy. No a v rámci tých 12 priorít vlastne nemáme demografické výzvy, ale Niektoré z tých priorít sa dajú na demografické zmeny veľmi úzko napojiť, ako napríklad chudoba, bývanie a tiež tvorba pracovných miest. Čiže ja dúfam, že v tom akčnom pláne, naozaj, že z toho tá väzba na demografické zmeny vyplynie jasnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne pani Maletič. A teraz pán Valkarsel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že pokiaľ by sme mali odpovedať a reagovať okamžite na to, čo je potrebné z hľadiska politiky súdržnosti, asi by sme sa zhodli na tom, že toto je ozaj veľmi osobitný spôsob, ako, sa, ako preklenúť eh, tú priepas medzi bohatými a chudobnými a priepasť medzi mestami a vidiekom. Veľa záleží na tom, ako budeme riešiť sociálne a ekonomické výzvy. Musíme posilniť európsku politiku, ktorá sa uplatňuje v mestskej politike. Toto je ten kľúč hlavne z hľadiska sociálnej inklúzie. Okrem toho je tu úlohou únie aj to, aby sa posilnilo, čo, si, ako, čo teda nazývame vytvorenie nových centier excelentnosti, aby sme riešili aj také regióny, ktoré sú priam púšťami excelentnosti, kde proste nie je nič. A preto treba podporovať rozvoj a snažiť sa o rozvoj vidieka, pretože ten sa prejavuje aj v rozvoji miest. Treba budovať siete, napríklad dopravné siete, ktoré budú spájať mestské oblasti s vidiekom, ale aj komunikačné siete, ktoré e, sú na prospech občanov priamo. Toto všetko je dôležité, ak chceme vytvárať kvalitné pracovné príležitosti pre všetkých a chceme naozaj dosiahnuť e, tú reálnu inklúziu, reálne začnenie obyvateľov. Čiže treba vytvárať rovnaké príležitosti na celom území, pre všetkých. Čiže e, je vytvoriť aj e, nový interaktívny web na túto tému, čiže e, mestská agenda. A preto chcem vyzvať komisiu, aby ten materiál dala treba aj preložiť. Zatiaľ to je k dispozícii len v angličtine. A ide o to, aby všetky možnosti boli v dispozícii pre všetkých. Hej? A to sa týka aj jazyka, pretože pre občanov je určite lepšie komunikovať vo vlastnom jazyku. Ďakujem. Um, Ďakujeme. Teraz pán Obricht. Ďakujem. Ja sa chcem ospravedlniť, prišiel som neskôr, bol som v rozpočtovom výbore, ale mám naozaj pripravené otázky na komisiu. Čiže prvom rade chcem zdôrazniť to, že sú tu určité pozitívne prvky, pokiaľ ide o koordináciu medzi rôznymi oddeleniami komisie, pokiaľ ide o mestskú agendu. Ja teda dúfam, že do budúcna tej koordinácie bude ešte viac. Napríklad e, Ivana práve hovorila, že Máme inovatívne urbárne akcie v rámci REGI, potom máme inovačnú cenu, ale to není v DigiRegi, máme Smart Cities, a to je zase v ďalšom generálnom raditeľstve a tak ďalej. Čiže my dúfame, že sa to bude viac koordinovať. A toto je taký apel neustály Európskeho parlamentu, aby boli veci koordinovanejšie. Ale sú tu určité pozitíva. No a tie pozitíva, dúfam, prinesú aj pozitívne dopady. A moja otázka na komisiu je následovná. Komisia, článok 7, ak to bude fungovať dobre, Článok 7. Udržateľné urbané akcie minimálne 5 Navrhne komisia možno 10 do budúcna, ak členské budú reagovať korektne. Čiže v budúcich mesiacoch bude rozpráva o novej koheznej politike. Dobre, e, dalo by sa to navýšiť? Dalo by sa to posilniť takýmto spôsobom? Je komisia pripravená? Pokiaľ ide o spoluprácu s parlamentom, to je taká dvojstranná vec. E, mal by tu byť záujem na strane Európskeho parlamentu, aj komisie, koordinátori o tom hovorili, takže naozaj máme záujem o aktívnu účasť. Pokiaľ ide o partnerstva, my ako poslanci napríklad v urbanej interskupine, my sme hovorili o cieli tých partnerstiev v rámci Amsterdamského paktu. No a e, tá otázka je, ako je to s tým akčným plánom? komisia očakáva od partnerstiev, teraz ich je 12, takže plán je hotový, plné je to. Takže čo očakávame od tých akčných plánov? Očakávame nejaké úplne nové nápady, experimentálneho charakteru, úplne iné ako to, čo máme teraz, alebo očakávame od tých akčných plánov plány, ako napraviť, ako skorigovať, ako zlepšiť veci O čo ide v mestskej agende? Lepšia legislatíva, lepšie financovanie? Čiže čo je tým plánom? Chceme niečo úplne nové, alebo chceme len súčasné veci vylepšovať? A to je dôležité, lebo pracujeme na nových nariadeniach. Na nových nariadeniach pracujeme. No a tá agenda s tým často nie je doplnková, pretože agenda partnerstiev to sú tri roky, napríklad od 17., čiže 17, 18, 19, tieto tri roky. No a v tej chvíli to nariadenie už musí byť hotové. Takže ako je to s tým prepojením na akčné plány a nové nariadenia? Nový akčný plán to budú nástroje podľa nového nariadenia, alebo to bude paralelné? s tým nariadením bude niečo nadradené, niečo podradené, alebo to bude jednak jednej. A toto nie je iba retorická otázka, je to naozaj podstatné, aby sme mali výsledky. A myslím, že tie výsledky tých partnerstiev budú materiálom pre nové nariadenie. Ale e, ako to prepojiť, tie partnerstva a práca DG Regina v nových nariadeniach? Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Toto boli teda pripomienky a otázky. A nech sa páči, komisia, pán Popers, môžete reagovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj za tie otázky a pripomienky. Všetko to bolo naozaj veľmi relevantné, veľmi dôležité. Niektoré veci som neprebral dostatočne podrobne v mojej úvodnej prezentácii, ale pokúsim sa to teraz trošku rozšíriť. Áno, otázka znalosti, to je kľúčové. Mesta sa líšia, Geografická rovnováha prvého cieľa tá pokrýva iba malé časti Európy, to sám vidím. Takže našou prioritou v rámci tohto nástroja, ale aj podľa článku 7, čo implementujeme spolu s členskými štátmi v vzdielanom riadení, našou prioritou je pomôcť mestám. A máme sieť e, mestského rozvoja, stretávame sa tam s mestami, vypočujeme si tam vždy, aké majú problémy a snažíme sa im aj adresne pomáhať, e, snažíme sa aj zjednodušovať e, ich možnosť získať prostriedky, ale je to vzdielané riadenie. Pokiaľ ide o tie inovatívne akcie, o tom sme hovorili včera v riadiacom výbore, No a boli tu aj určité e, príklady, kde ten nápad bol dobrý, ale tá kvalita zaostávala, niekedy sa kvalita projektu bola dobrá, ale k inováciám nedošlo. Takže keď vidíme potenciál, a my sa samozrejme snažíme e, robiť to adresne, lebo boli sme v Budapešti, vo Varšave, pôjdeme aj do Grecka a inde. No a tie mesta, ktoré majú potenciál, ale ešte ho zatiaľ nedosahujú, e, nehovorím o nejakej špičkovosti, o to ide v horizonte 2020, ale my samozrejme vychádzame z predpokladu, že náša Smart Specialization, eh, koncept inteligentnej špecializácie, eh, že je pre mesta takou cestou k tej špičkovosti a my sme o tom hovorili aj s kolegami v RTD. Uh, a teraz pripravujeme e, oznámenie v Helsinkách podujatie na tému inteligentnej špecializácie. Chceme povedať, že je možné aj pre tí, čo zaostávajú niekde začať a ísť cestou inteligentnej špecializácie. Lebo to je tá reakcia. Začnite tým, čo v regióne máte a potom na tom staviate a postupne sa dostanete k tej špičkovej úrovni a budete um, schopní konkurovať s ostatnými v iných programoch. Takže pokiaľ ide o akcie, máme zacielenú pomoc, adres presnú. Sme v teréne, e, snažíme sa zlepšiť účasť e, po celej Európe. A tá téma e, inovatívnych akcií úplne súvisí s mestskou agendou prepojené. Je tam už aj migrácia, je tam mobilita. To, čo tam je, to všetko prepájame a snažíme sa to riešiť z tohto nástroja. Áno, včera sme o tom hovorili, pokúsime sa e, tých prvých 18 projektov zosumarizovať, už sa implementujú, potom sa e, z druhý rok, <laughs> tento rok schválí e, druhá várka, takže snažíme sa ponaučiť z toho, čo už máme a navrhnúť nové veci v rámci akčných plánov. Ak niekde bude nejaká medzera, tak možno nejaké dobré projekty e, budú použité ako vzor na riešenie. A toto presne plánujeme a dohodli sme sa s francúzskými partnermi, lebo oni to majú na starosti, že takto budeme postupovať a využijeme naše siete e, aj v širšom rámci. To všetko chystáme. A zapojenie Európskeho parlamentu, veď ste zapojení od začiatku, akčné plány e, v júli výjdu, my sme pozvali všetkých, aj takí, čo nie sú schopní prísť priamo na tie partnerské sednutia, aby nám poslali písomne, čo majú na srdci. Ale ten kľúčový moment ten nastane teraz, pretože že v júli eh, tam tí hlavní budú, eh, to budú tie prvé akčné plány a Takto sa pokúsime veci zlepšiť, zefektívniť. A Európska komisia tiež z toho je vyplnú nejaké nové úlohy, lebo v prípade novej legislatívy teritoriálne posúdenie vplyvov bude potrebné brať naozaj vážne. Vidíte, my aj DG Agri naozaj spolupracujeme, nefungujeme izolovane, no a keď sa predkladala mestská agenda, tak e, tam bolo viac orgánnych ktoré boli zapojené a my vieme, že tie oblasti sú úzko prepojené. Takže áno, funkčné územie, functional territory, to nie je iba um, mestská agenda, ale je to uh, celá tá idea policentrizmu. V Nemecku to už majú veľmi dobre rozvinuté a toto je zrejme tá správna cesta, ktorú musíme z našich nástrojov do budúcna podporovať, takýto aspekt spolupráce. Lebo nie je tajomstvom, že v Európe väčšinou máme mestá strednej a malej veľkosti a potom vidiecké oblasti Čiže v globálnom kontexte e, vidiek je veľmi dôležitý v Európe. Takže spolupráca a vytváranie týchto funkčných území, functional territories, to je a tá cesta do budúcnosti. A sú tu aj štúdie. Napríklad ESPOM, je to vynikajúca štúdia o policentrickom rozvoji a takisto o územiach, ktoré majú špecifické zemepisné nerovnováhy. Na tomto môžeme ďalej pracovať, budovať s vašou podporou aj pre budúcnosť Samozrejme, o budúcnosti sa toľko toho nedá povedať, nejaké percentá, ale myslím si, že to, čo tu môžeme urobiť, e, je získať dôkazy a tie môžu byť závažným základom na zváženie aj takéhoto smeru ako jedného z možných smerov našich politík do budúcnosti. Ale je to veľký proces, rozsiahly proces z našej strany. Urobíme maximum, aby sme poskytli e, dáta, dôkazy, ukážeme vám ich, ale ITI, myslím si, že tam je asi 200 a polovica je urbánnych a polovica funkčných území. Takže funguje to takto. A je to veľmi dobré a pozbudzujúce. Myslím si, že kdekoľvek sa pohneme v tomto teritoriálnom prístupe, e, vidíme, akú závažnosť má, pretože treba splniť aj veľké ciele Európskej únie a keď sa pozrieme na naše partnerstva, tak máme ich v oblasti digitálnej energetiky. To sú unijné priority a samozrejme, že to všetko musí byť navzájom pripojené, musí to spolu fungovať, konfigurovať sa to musí tak, aby sa dosiahli tie veľké unijné ciele. Treba všetko zamerať na eh, inovatívne aktivity a Horizont 2020, potom strana A, strana B, strana C sa všetci musia spojiť tak, aby eh, všetko spolu hralo a aby sa pracovalo smerom k spoločným veľkým cieľom. Samozrejme sa budú riešiť konkrétne problémy, ale smerom k veľkým cieľom. Mávame pravidelné zasadnutia a naozaj proaktívne fungujeme. A zo strany poradcov je pravda, že máme web stránku, na ktorej všetko publikujeme. EIB môže byť užitočná, pretože máme takúto web stránku, môžeme robiť špecifikované poradenstvo, máme rôzne spôsoby e, poradenstva a EIB môže použiť e, naše poradenské centra ako akého, akéhosi sprievodcu. Nie je to len o tom, že pomôžeme mestám vyvinúť stratégiu, ale aj usmerňujeme ich smerom k financovaniam a rôznym nástrojom, pretože niekedy je to potrebné e, usmerniť mesta. Takýto máme plán. Dúfam, že som zodpovedal na všetky otázky ale celkom iste to berieme všetko vážne a myslím si, že do budúcnosti to je aj výbor uh, REGI, ktorý nám môže poskytnúť usmernenia k tejto tematike. Ďakujem pekne. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Celkom iste budeme pokračovať a dohliadať na proces s urbanou agendou, ale budeme to prepájať aj s ďalšími podujatiami a budeme si vymieňať názory a informácie. Ďakujem veľmi pekne. Mám pocit, že sú otvorené dvere do ďalších diskusí tu vo výbore Rige, eh, REGI. Ďakujeme. Pokračujeme eh, s našim programom. Máme tu výmenu názorov k Brexitu a politike súdržnosti. Chcem vám pripomenúť, že pri niekoľkých príležitostiach sme hovorili o možnosti otvoriť diskusiu o Brexite a koheznej politike. Je tu istý hlavný plán Európskeho parlamentu v tejto súvislosti, bol schválený konferenciou predsedov a e, pán Verhofštát bol vymenovaný za koordinátora za Európsky parlament pri rokovaniach so Spojeným kráľovstvom o plánovanom vystúpení z Európskej únie alebo pri jeho plánovanom vystúpení. Máme tu tri úrovne diskusií, o tom sa hovorilo na konferencii predsedov. Prvá fáza, prvá úroveň bude upovedomenie o článku 50. Rozhodli sme sa že to bude na úrovni konferencií predsedov a od výborov sa žiada zvážiť dopad vystúpenia z Európskej únie, Spojeného kráľovstva v ich oblasti, ktor- za ktoré sú zodpovedné. Náš výbor pripravil špecifický dokument, ktorý bol konzultovaný s koordinátormi politických skupín a toto je súčasťou viacerých dokumentov, respektíve všetky výbory v parlamente pripravujú takýto dokument. Potom v druhej fáze, keď sa začnú rokovania so Spojeným kráľovstvom, pán Verhofstadt bude organizovať eh, prácu na úrovni konferencií predsedov spolu s pani Hübner, ktorá predseda výboru AFKO a takisto sa bude zapájať do práce konkrétnych výborov, ktoré bude prizývať ako odborných poradcov. Počas nášho ostatného stretnutia na zasadnutí eh, predsedov výborov nás pán Verhofstadt informoval, že po prvom uznesení, ktorú sme odhlasovali na minulom Štrasburgu, je tu teraz plán eh, prijať viacero uznesení, ďalšie a ďalšie, pretože tie sa budú týkať sektorálnych politík, rezortných politík, regionálnych politík a musíme byť pripravení na to, že pripravíme špecifické stanovisko k niektorým témam, ktoré sa objavia počas rokovaní. A v tretej fáze, po ukončení rokovaní, bude tu výbor AVKO, ktorý je zodpovedný za proces súhlasu ktorým parlament bude súhlasiť s dohodnutými rokovaniami, výsledkami rokovaní a AVKO bude dozerať nad, týmto, nad tento proces. Na úrovni e, konferencie predsedov výborov spolu pánom Veroštátom a pánom Barnierom, ktorý zodpoveda za rokovania zo strany Európskej komisie budú viaceré takéto stretnutia, bude to veľmi intenzívne. Máme už prvé uznesenie, ktoré parlament odhlasoval. A navrhujem vám, aby sme dnes otvorili dialog k Brexitu, k politike súdržnosti. Politické skupiny a poslanci výboru RIBE, REGI by sa mali zamerať na budúcnosť, na špecifické uznesenia a dokumenty k politike súdržnosti v nasledujúcom období a možno aj navrhnúť, ako by výbor REGI mohol participovať v rokovaniach. Otváram týmto rozpravu. Máte nejaké návrhy k nášmu stanovisku, k našim... Nech sa páči, pán Olbricht. Myslím si, pani predsedajúca, že je tu niekoľko prvkov, ktoré sa týkajú dopadov Brexitu na súdržnú politiku súdržnosti. Sú tu priame dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a nepriame. Treba si položiť otázku, aký by mohol byť dopad Brexitu na politiku súdržnosti v rokoch po 2020 a ďalej, čo sa týka N plus 3, pretože máme tu kohezné politiky Európskej únie, ktoré by mali byť súčasťou do roku 2020 celej Európskej únie, aj e, s výhľadom do roku 2030 a mali by byť na to pripravené finančné podmienky, v súčasnosti hovoríme o 60 miliardách záväzkov v oblasti politiky súdržnosti. Toto je priamy, priamy dopad, priamy dôsledok e, tejto situácie. Otázka je, ako tieto finančné prostriedky sa použijú v rámci Spojeného kráľovstva 19, 20, 22, 23. Samozrejme sú to tu ďalšie záväzky britskej vlády, ale toto je prvá otázka, na ktorú treba odpovedať. Druhým prvkom, dôsledok v zmysle, keď sa bude používať tá istá metodika ako dnes. Ak by sa používala tá istá metodika, tak potom 75 priemerného HDP v NUC 2 a otázka znie, sú tu rozličné názory, aké budú dopady na priemerné HDP Európskej únie po Brexite. Bude tu zmena tohto priemeru, ale bude ten priemer sa pohybovať smerom nadol alebo sa pohne inde. Ak sa pohne nadol, to znamená, že niekoľké regióny e, zrazu budú nie menej rozvinuté, ale tranzitívne, v prechode. Takže ak budeme mať tú istú metodiku, aký bude dopad Brexitu. A otázka pre nás, eh, poslancov, je, možno by sme mohli si premysliť kritéria politiky súdržnosti v takomto prípade. Mali by sme rozšíriť kritéria, že by to nemalo byť len HDP, ale aj iné indikátory. Možno by sme mali predefinovať agregovanie údajov z NAC 2 do NAC 3 to sú urbané záležitosti. Myslím si, že by sme si mali prediskutovať Brexit, ale nie Brexit ako taký, len dopady Brexitu na našu politiku, skutočnú politiku, reálnu a budúcu, ktorá je potenciálna zatiaľ. A záverom by som chcel povedať, že je dôležité pre výbor REGI zvážiť dopad na politiku súdržnosti, ak sa príjme koncept dvojrýchlostnej Európy a aký bude dopad na rozpočet eurozóny, pretože v dôsledku Brexitu vzniká otvorená rozprava pre rozpočet eurozóny. Ak máme rozpočet pre zónu, eurozónu, zónu Európskej únie, potom aký bude dopad na politiku súdržnosti? Takže moja prvá otázka 1420 a aká bude v budúcnosti, ako sa to bude vyvíjať v budúcnosti. Ďakujeme pekne, pán Boštináru. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja by som nadviazal na tú istú líniu, ktorá um, tu odznela z úst Jana. Sú rozličné vrstvy toho, ako ovplyvní Brexit politiku súdržnosti. Celkom iste ju závažne ovplyvní. Otázka je, ako by sme mali posúdiť tento dopad a pripraviť reakciu, našu reakciu, našu odpoveď na Brexit. A druhá otázka, rozpočtové obmedzenia, ktoré vytvára Brexit. A keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, ako to bude vyzerať a aký bude prístup k politike súdržnosti. Veď predsa vieme veľmi dobre, že sú členské štáty, ktoré sa pokúšajú zneužiť Brexit, aby mohli zmeniť kurz e, politiky súdržnosti. Toho si musíme byť vedomí. A v rozličných e, typoch argumentácie sa bude e, musieť vysvetliť, ako pokračovať s tým, že Spojené kráľovstvo vystúpi. Tretí prvok treba zvážiť dopady dvoch, eh, na dve hlavné skupiny. Eh, čistých prispievateľov a členské štáty, ktoré majú prospech z politiky súdržnosti. Tí, čo prispievajú, sa budú snažiť využiť Brexit tak, aby znížili svoje príspevky alebo vyrokovať lepší deal s členskými štátmi, ktoré majú prospech z politiky súdržnosti. Možno nejaký kompromis by mohol kompromitovať budúcnosť politiky súdržnosti. A v neposlednom rade dôležitosti treba e, zistiť, či Európska komisia zistuje aj možnosť v... ešte neexistuje odpoveď na otázku, ako Spojené kráľovstvo bude riešiť o súvislosti s so koheznou politikou. Ja viem, že to je ťažká otázka. Ani Spojené kráľovstvo samotné to nevie, ale treba si byť vedomý eh, nuancov a mnohých otáznikov, ktoré súvisia s Brexitom a politikou súdržnosti. A čo sa týka NUC 2 a ďalších aspektov, musíme si prediskutovať preto predtým, než sa začne veľká rozpráva o politike súdržnosti v tomto výbore. Treba zvážiť dopad Brexitu na spôsob, akým budú spravodajcovia sa stavať k problému. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Boštináru. Pani Bresso, nech sa páči. Takže je tu viacero problémov. Poprvé, musíme sa snažiť pozrieť na to, ako e, preklenúť toto obdobie z hľadiska politiky súdržnosti. Určite záleží na celkovom zapojení sa. A koniec tohto obdobia bude nie 2020, ale 2023. A to súvisí teda aj s e, niektorými časťami Spojeného kráľovstva a určite to bude mať dopad aj na organizáciu ako takú. A treba riešiť aj niektoré nudové opatrenia. A ide o to teda, ako môžeme predefinovať politiku súdržnosti s tým, že zatiaľ je tam Británia zahrnutá. Prirodzene sa to týka aj Škótska, či už e, vnútri alebo vonku. Čiže už sa tu spomínalo, aké zmeny tu nastanú. Keď vidíme, že krajina s veľkým príjmom teda odchádza, tak e, určite to bude mať dopadná príjemné, e, teda priemerné, pardon, príjmy tých ostatných. A ovplyvní to možno aj vzťahy e, medzi tými ostatnými krajinami. Takže vyšte, je tu veľa regiónov, ktoré v súčasnosti pokrýva kohezná politika. A potom tu budú transformujúce sa e, regióny a ich e, štatút z hľadiska vývoja sa potom zmení. A potom bude potrebné e, mať k dispozícii určité výhľady. Aby sme vedeli, ako sa ovplyvnia vzťahy medzi jednotlivými regiónmi. A ako bude potom vyzerať tá mapa súdržnosti z hľadiska budúcnosti. Určite tu bude aj finančný dopad. A preto by sme od, asi odporúčali, aby komisia v súčasnosti viedla určité rozhovory, a vlastne už sa začali rozhovory o súdržnosti do budúcna a už sme aj my dokonca do tohoto procesu diskusí zaangažovaní. A treba diskutovať e, na úrovni, na viacerých úrovniach, presnejšie povedané, a aj medzi súkromným a verejným sektorom. Takže je to dosť naliehavé, pretože politika súdržnosti je niečo, čomu sa treba venovať teraz hneď. Ešte prvne, že nastane legislatívne obdobie, teda prvne, že dokončíme súčasné teda funkčné obdobie parlamentu, čiže ešte do roku 2020 to treba riešiť. A máme určité dáta k dispozícii, takže kvalitnú diskusiu viesť môžeme v rámci európskych štátov. Máme tu aj k dispozícii určité predstavy o tom, kam sa bude uberať politika súdržnosti Takže určite sú tu aj témy, nad ktorými sa parlament bude musieť zamýšľať. Týka sa to aj hodnotení rôznych. Ale buďme realisti. Treba e, mať presné informácie a treba podľa toho presne konať. Máme tu čistých prispievateľov, ale máme aj také krajiny, kde e, sú vážne rozpočtové problémy. Tak v našej krajine sa budeme tiež snažiť pripravať budúcnosti rozpočty tým adekvátnym spôsobom, aby boli jasné, zretelné. A preto bude potrebné diskutovať pri rozhodovacom procese, aby sme vedeli konať rýchlo. Takže by bolo dobre, keby štatistika mala k dispozícii štatistiky a aj všetky podklady, aby boli pripravené, aby bolo jasné, aké máme pred sebou alternatívy. A potom môžeme o nich diskutovať. Samozrejme, budeme sa musieť eh, pozrieť aj na to, ako bude parlament eh, naviazaný na celý tento proces Brexitu. určite aj viacero iných výborov parlamentu, ktoré majú záujem o túto tému. A náš výbor určite má pred sebou dosť palčivé otázky, ktoré treba riešiť. Súvisí to s financiami. A to je určite tá najzložitejšia časť. Takže náš výbor určite potrebuje mať jasný rámec. Musíme presne vedieť, kde je tá... Ďakujem veľmi pekne. Pán Nikolson, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, chcem veľmi jasne povedať, že tu hovorím za pána koordinátora za ECR. Prečítam slova, ktoré nie sú moje slova. Prosím vás, nestrieľajte posla. Ja len som priniesol toto posolstvo, túto správu. Možno pridám na konci moje vlastné poznámky, ale zatiaľ prečítam. Pán Rúr by chcel poďakovať pani predsedajúcej na, za to, že tento bod je dnes na programe. Brexit celkom jasne bude mať dopady na e, politiku súdržnosti v EÚ. Brexit bude mať dopad na e, rozpočtové požiadavky e, do, za počas obdobia do roku 2020 a takisto na viacročný finančný rámec. Čo sa týka príspevkov Spojeného kráľovstva, tam budú finančné požiadavky, ktoré sa, o ktorých sa bude musieť rokovať, ako to všetko dopadne. Sú tu aj isté ambície v oblasti politiky súdržnosti a e, v rámci tejto výmeny názorov a v súvislosti so správou Westfall sme získali lekcie z prípravy nariadenia Omnibus a z prípravy budúceho viacročného finančného rámca. Dnes by som sa chcel vyjadriť k dvom veciam. Poprvé, e, pani premiérka a pán Tusk sa stretli 29. marca a vyhlásili, že chcú pripraviť e, hlboké špeciálne partnerstvo medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. ECR toto víta, Spojené kráľovstvo už nebude zohrávať priamu úlohu a prispievať finančne do politiky súdržnosti EÚ, ani nebude prijímať e, fondy, európske fondy. E, ešte stále budú oblasti e, vzájomnej spolupráce. Chceli by sme sa poučiť jeden od druhého pri režimoch regionálneho financovania a zdieľať naše poznatky aj na akademickej úrovni i na praktickejšej úrovni. Po druhé, Teresa Mayová napísala list a vláda Spojeného kráľovstva by chcela podľa tohto listu mať hospodárskú spoluprácu. Viem, že o tomto sa bude hovoriť oveľa viac v nasledujúcich mesiacoch. E, v nedávnom, nedávno tento výbor sa zhovoril s Európskou investičnou bankou v tomto zmysle. Toto budú témy, ktoré sa položia na stôl a finančné príspevky Spojeného kráľovstva do banky, do tejto banky, e, ešte budú rozhodnuté počas rokovania tak, aby boli vzájomne prospešné pre obi rokovacie strany. E, toto bude tieto rokovania z oboch strán e, obe strany prinesú na stôl témy, o ktorých sa rokovať dať nebude, ale na druhej strane obe strany budú musieť aj urobiť ústupky. Čo sa týka politiky súdržnosti, možno najcitlivejšia vec by boli e, finančné príspevky Británie, ako vlastne bude vyzerať tzv. účet za Brexit a ak Spojené kráľstvo odíde e, do marca 2019, ako sa to plánovalo, ako budú vyzerať e, financie, ako budú vyzerať právne argumenty, aké komplikácie po Brexite sa ešte vynoria. Tento výbor by mal pristupovať k týmto rozprávam s otvorenou mysľou a Británia nehľadá nejaký špeciálny regionálny model a želá si e, naďalej udržiavať vzťahy z EÚ. Skupina ECR bude tvrdo pracovať aj na týchto témach a veríme, že budú mať ústrednú dôležitosť pre politiku súdržnosti, zredukovanie byrokracie a zníženie administratívneho bremena pre prispievateľov a financovateľov, zlepšenie investičného prostredia a zabezpečí sa, že sa verejné prostriedky budú vynakladať e, rozumne. Pán Rož sa teší na spoluprácu s kolegami vo výbore REGI pri plnení týchto priorít. Toľko, pani predsedajúca, e, zo strany pána Rora To ma poprosil predniesť. Bolo, bolo to pre mňa potešením, že som to mohol prečítať. A teraz za seba, ak by som mohol, e, lebo pán Lul nespomenul Škótsko. Ja verím, v dlhodobú politiku. Pozrime sa, aké zmeny sa odohrali ešte len minulý týždeň a zrazu budeme mať e, voľby do Westminsteru v Spojenom kráľovstve. Opäť. A to je počas toho, ako sa rokuje o Brexite. A čo sa týka Škótska, chcem to veľmi jasne povedať, ja som zo Severného Írska. Aj Severné Írsko hlasovalo za e, zotrvanie v EÚ. Ale jednoducho Spojené kráľovstvo odíde, pretože oni hlasovali za to, že vystúpia. Nebudem predstierať, nemám tu škótov, ktorí by hovorili sami za seba, oni sú schopní sa za seba vyjadriť, ale povedal by som, že e, celkom iste vznikne mnoho problémov v mojom regióne v Severnom Írsku. My budeme jediná časť Spojeného kráľovstva, ktorá bude mať hranicu, pozemnú hranicu s Európskou úniou. A Spojené kráľovstvo veľmi jasne sa vyjadrilo, aj mne e, to povedali, aj každému, aj premiérka to povedala, že chce hranicu, ktorá bude hladká, ktorá nebude roztrieštená. Dobre, ale veľmi jasne sa povedalo, ak nie ste súčasťou vnútorného trhu a colnej únie, ako môžete mať takúto hranicu, cez ktorú sa bude prechádzať hladko a bez problémov. To je otázka, ktorú na ktorú nikto neodpovedal, žiad, nikto z anglickej vlády sa k tomu nevyjadril. Neakceptujem ani fyzickú hranicu, tzv. tvrdú hranicu. Nikto ju neakceptuje medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva. A ako sa tento problém vyrieši? Zase to bude len stať určité peniaze. A všetci, čo budú rokovať, a zrazu budú unavení a nejako to vyriešia. To nechcem, aby tak bolo. Je to veľmi závažný problém. Škóti s tým budú takisto bojovať. Je mimoriadne dôležité, aby všetci v Severnom Írsku, a nie len severný Íri, ale všetci ľudia v Írskej republike musia počuť odpoveď na túto otázku. Oni predsa závisia e, od tovarov, ktoré plynú cez túto hranicu. Naozaj tu máme obrovský problém a Treba sa s ním vysporiadať. Tento problém, myslím, bude riešiť e, čas z časti. Bude zohrávať svoju úlohu v týchto rokovaniach. Som koordinátorom za skupinu ECR a každý, kto raz bol koordinátorov, vie, aká ťarcha mu spočíva na pleciach. A ja chcem jasne povedať, že budem aktívny a budem sa snažiť pristupovať rozumne a budem, dám vám všetku podporu, ktorú potrebujete, ale treba povedať, že ešte to bude dlhá cesta a musíme všetci byť pružní, flexibilní a musíme sa snažiť všetko vyriešiť, čo nám osud dá do cesty. Ďakujeme pán Nicholson, pán Luertu E, nebol, ale vy ste prezentovali jeho stanovisko. Teraz má slovo pani Maletič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dve veci súvisiace so politikou súdržnosti. Sú tu mnohé e, nejasnosti a do obdobia do roku 2020 sme zaviedli všelijaké nové veci, sme teraz v polovici obdobia a zrazu vznikajú neistoty aj na konci tohto bežiaceho obdobia a na začiatku nového obdobia. Čo urobíme, by sme mohli požiadať Európsku komisiu, aby nám to rozanalizovala, aby tieto neistoty e, sa pokúsila spracovať a analyzovať, aby sa vypracovali viaceré scenáre, tak ako to povedala pani Breso. A potom treba im položiť otázku, aby nezavádali tieto nové veci na nasledujúce obdobie, aby bola, bolo pripravené uznesenie do konca roka 2018. Vieme, že v roku 2019 sú opäť voľby a nebude možné čakať na rok 2020, aby sme mali aj nariadenia, aj všetky posolstvá, aj všetky prvky skladačky novej politiky súdržnosti vo všetkých členských štátov EÚ do nového obdobia. Treba všetko definovať oveľa skôr. Včera sme tu mali rozpravu o kondicionalitách ex ante. Nemôžeme byť spokojní s tým, že v štvrtom roku implementácie ešte stále máme mnohých mnohé podmienky ex ante a sú nesplnené. To je niečo, čo je neakceptovateľné. Znamená to, že sme e, tie podmienky nenastavili dostatočne navčas, e, zavčasu. Treba ich stanoviť na začiatku obdobia a nie v polovici obdobia. Toto by sme mali e, pripraviť vopred teraz a počas roku 2018, aby sme boli pripravení na nasledujúce obdobie. Inak budeme opäť hovoriť o tom, že neplníme ciele v rámci politiky súdržnosti a každý začne spochybňovať, či vôbec potrebujeme politiku súdržnosti. You, Mr. Carver, the floor is yours. Pán Carver, máte slovo? Ďakujem za slovo. Takže neviem celkom presne, aké je, bude stanovisko britskej e, vlády po tých všeobecných voľbách, ktoré e, budú čoskoro. Ale Súhlasím s vami, že si musíme premyslieť kritéria súdržnosti aj v súvislosti s Brexitom. My ako Európsky parlament musíme tieto otázky vážne zvažovať. Keď sa hovorí o dvorychlostnej Európe, neviem teda, ale to nie je predsa dôsledok Brexitu, ale je to dôsledok dvoch rôznych častí Európy, teda EU, eurozóna a neeurozóna. Určite, že toto bude zaujímavé aj z hľadiska rokovaní. Takže všetci kolegovia sú si vedomi toho, že to nie je len o Brexite. Ja som zvykol byť teda za európske hospodárstva a absolvoval som teda tu, ten postup, ktorý mal Roy Jenkins, buď sú všetci za, alebo všetci e, mimo e, eura, ale zdá sa, že to nefunguje všetko týmto jednoznačným spôsobom. A pán Boština hovoril o rozpočtových obmedzeniach. No, určité obmedzenia sú výsledkom aj toho, že eurozóna nedokáže pomôcť všetkým ekonomikám jednoznačne, napríklad Grécko, Portugalsko a tak ďalej. Tam to vedie dosť veľkým rozdielom medzi úrovňou rozvoja v jednotlivých členských štátoch EÚ. A predpokladám, že v júli sa asi zase budeme musieť venovať Grécku a možnému defaultu, ktorý tam hrozí. Ale pán Nicholson e, tiež hovoril o zaujímavých témach. Ja by som chcel pohovoriť o témach, ako je postoj voči Škótsku. Vychádzajúc z toho, čo povedal pán Nikolson, áno, Spojené kráľovstvo je teda Veľká Británia, Škótsko, aj Severné Írsko, teda určite, že Škótsko ehm, môže, teda voľby môžu viesť k tomu, že ten vývoj v Škótsku bude iný a proklamal, e, že e, Škoti to budú vnímať tak, že sú viac súčasťou Spojeného kráľovstva než EU. Ale vidím, že aj v Severnom Jirsku, aj teraz aj v Škótsku väčšina hlasovala za to, aby Británia zostala v EU. Ale Určite e, nemôžem hovoriť e, v mene Severného Jirska, ale pokiaľ je o Škótsko, tak je jasné, že aj podpora odchodu z EÚ od čias Brexitu v Lani teda narastla. E, určite zdieľam vaše obavy. A Isté, vzťahy medzi Severným Írskom a Írskom sú problémom, ako sa to bude vyvíjať po Brexite. U nás sa hovorí o osobitnom vzťahu medzi našou krajinou a USA, alebo vzťahu medzi našou krajinou a e, Severným Írskom. Áno, britsko-írske vzťahy sa v podstate zlepšili za posledné roky, ale sú tu témy, ktoré treba zvažovať. Čiže napríklad britsko-írske vzťahy, ako sa zmenia. Aj teda, ako to bude voči Európskej únie. Áno, ide o osobitný vzťah Británie a e, Írskej republiky. Isté boli za to, keby medzi severnou a južnou časťou Jirska ne, nevznikla tá tvrdá fyzická hranica. A veľa z tohoto súvisí aj s voľným trhom. Teším sa na to, že Spojené kráľovstvo bude zájú prezentovať dosť flexibilnú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Olbricht, máte slovo, nech sa páči. Len veľmi v krátkosti na objasnenie. Chcem povedať len to, že samozrejme dvojrychlostná Európa, to, čo som spomínal o svojom vyjadrení, to nie je výsledkom Brexitu, to je jasné. Ale mnohé rozpravy v rámci EÚ akoby zamrzli až e, do chvíle, kedy sa Británia rozhodovala. Teda, ako som povedal, toto nie je priamy dôsledok Brexitu, ale keď si prečítame Monty správu, hovorí sa tam o tom, že v dôsledku Brexitu tu nastala príležitosť k tomu, že sa vrátime tej starej debate o vlastných zdrojoch. Niekto povie, že to je otváranie pandorínej skrinky. A niekto povie, že tu sa práve otvára príležitosť. Takže to je nepriamy dôsledok Brexitu. Ale nemá to priamo nič dočinenia s Brexitom. A toto je naša stará debata, ktorá sa nám vracia na stôl, tak povediac. Ale podľa Brexitu e, sme sa vrátili k tejto pôvodnej debate. Dobre, ale keď sa k tomuto vrátim, určite sú tu veci, ktoré treba zvažovať. Nepovedal som to explicitne, ako sa mení e, povedzme verejná mienka o vzťahu e, k tejto politike v Británii. A keď hovoríme o regionálnych, o regionálnej politike, tak je postoj v Británii, v Anglicku je teda iný. Napríklad v oblasti West Midlands. A Tam je to veľmi aktuálne. Takže, no, ak mám byť úprimný, tak musíme tieto veci zvažovať a určite je to u nás aj v iných členských štátoch, ktorá verejnosť má k tomuto veľmi jasné postoje. Ďakujem. Áno, sme v tomto výbore veľmi otvorení, pokiaľ ide o diskusiu. A vyzerá to, ako by to bola diskusia predovšetkým medzi vami dvoma páni. Ale ďakujem vám určite za vaše príspevky do tejto diskusie v rámci výboru REGI a ďakujem aj za návrhy, ktoré tu odozneli a určite v plnej miere súhlasím s tým, že sú témy, ktoré musíme sledovať z hľadiska e, nášho výboru, hlavne proste, pokiaľ je obdobie 2014 až 2020 ako sa to uzavrie, ako sa to ukončí, pre všetkým hľadiska účasti Británie po roku 2018 alebo 2019, po tom, čo budú ukončené rokovania o Brexite. Po druhé, toto je téma, ktorá súvisí aj s rozpočtom a aká bude úroveň prerozdelenia medzi jednotlivými členskými štátmi. Čo sa týka všetky, či to bude na všetky regióny, alebo nie na všetky, len na niektoré regióny. Čiže toto sú tiež otázky, ktoré stojí pred nami. A potom určite je tu aj otázka úlohy Európskej komisie. Po tretie, veľmi dôležité bude aj to, aby sme videli, ako budeme riešiť e, rozdiely v klasifikácii regiónov vychádzajúc z metodiky, ktorú máme k dispozícii teraz. Totiž eh, môžu nastať významné zmeny z hľadiska hodnotenia regiónov v Európe. A dovolte mi ešte doplniť jednu ďalšiu vec. Tá súvisí s tým, eh, čo povedal pán Nicholson. Ide o teritoriálnu spoluprácu a úlohu Spojeného kráľovstva cezhraničnej regionálnej spolupráci a v programoch, aj, ktoré majú takýto nadnárodný charakter. To je dôležité nielen pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre iné regióny v susediacich krajinách. V tomto prípade napríklad Severné Írsko má aj osobitný program a na ten sa určite budeme musieť veľmi pozorne zameriavať e, v rokovaniach. Akceptujem aj váš návrh, aby bola komisia požiadaná o detálnejšie informácie. Zorganizujeme to aj cestou sekretariátu a pripravíme e, do budúcna e, ďalšie rozhovory aj v súvislosti s úlohou nášho výboru REGI v rokovaniach. Ďakujem vám teda za túto rozpravu. A teraz sme dospeli k záveru E, jednotlivých bodov na program rokovania. Ďalej tu máme e, ešte bod schválenie rozhodnutia aj koordinátorov. Koordinátori sa zišli včera popoludní a rozhodnutia ste dostali včera e-mailom večer. Môžeme sa zhodnúť na tom, že schválime rozhodnutia koordinátorov? Áno, vidím, že by bol niekto proti, alebo že by niekto chcel vyjadriť pochybnosti. Ďalší bod. Rôzne. Nič. Nevidím, že by sa niekto hlásil. Takže dovolte, aby som pripomenula, že máme aj osobitnú schôdzu v Štrásburgu 18. mája od 11. do 12. hodiny pred obedom. To je naše budúce na zasadnutie budúca schôdza. Ďakujem vám všetkým a ďakujem aj tlmočníkom za pomoc na tomto zasadnutí a tým končím schôdzu výboru regii.